Guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie zur Nachmittagssitzung des Haushaltskontrollausschusses heute zum Thema Kontrolle und Implementierung von EU-Geldern. Dobre, začneme s implementáciou. Ďalším bodom programu, e, ktorým je vypočutie na tému kontroly projektov a vykonávania fondov EÚ v oblasti infraštruktúry a dopravy. A chcela by som tým, ktorí sa prihlásia o slovo a ktorí sa zúčastňujú na tomto workshopu poďakovať, ako aj zastupco, privítať zástupcov z Európskej investičnej banky, z generálneho riaditeľstva a z komisie oddelenia MOVE. A na druhej strane takisto aj zástupcov občianského sektora. Môžeme hneď začať Spoluspravodajca pán Ríša Čarnecký sa ospravedlňujeme momentálne v Mongolsku. A je na misii, e, ktorý zámer nám celkom nevysvetlil, ale bohužiaľ tu nemôže dnes byť s nami. A samozrejme uvidíme, e, k akým záverom prídeme. Teraz by som odovzdala slovo tému eh, financovaných projektov z EIB. Odovzdala slovo pánovi Nílovi Valentinovi a potom eh, pani Ivory Young Prezel. Eh, chcela by som, neviem, ktorý z vás začne, ale odovzdala vám slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne po obede, ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. Budem hovoriť o tom, akým spôsobom e, sa vysporiadáva Európska investičná banka s transportnými projektmi a projektami dopravy. Máme povedané štandardnú metodológiu a vzťahuje sa aj na iné sektory. Avšak to, čo teraz budem hovoriť, sa bude špecificky vzťahovať na oblasť dopravy. Iba by som chcel pripomenúť, čo vlastne Európska investičná banka je. Sme Európska inštitúcia a to, čo nás odlišuje od väčšiny bank, že máme internú e, schopnosť nielen e, financovať a požičovať e, prostriedky, avšak máme aj odborníkov na, na ekonomiku jednotlivých odvetví a iných odborníkov, čiže naozaj ľudí, ktorí rozumejú implementácii projektov. Je to niečo, robíme už dlhú dobu a naša inštitúcia má viac ako 50 rokov, keďže sme boli založení rímskymi zmluvami. E, e, naša práca pozostáva z toho, že sme vlastne aj verejnou inštitúciou a zároveň aj bankou a žijeme tak povediať z povedla finančného sveta. Náš vzťah s našimi klientami, pretože sú to klientami, keďže nás vyhľadávajú za účelom financovania, sa uskutočňuje prostredníctvom finančného kontraktu, na ktorom sa dohodneme a podpíšeme ich. Takže je tam určitá flexibilita. Máme štandardný e, postup, ktorým kryjeme naše pôžičky a kontrakt vyžaduje dodržanie e, národných a európskych princípov. A to nám dáva dostatočný manevrovací priestor pri vysporiadaní sa s problémami. Myslím si, že otázka právneho rámca je veľmi dôležitá. Banka má to šťastie, že funguje v rámci aký komunitér a to nám umožňuje mm, mať e, určité privilégia na strane členských štátov pri vysporiadaní sťažnosti a máme samozrejme aj systém na vysporiadavanie sporov na európskej úrovni. Na tomto základe som si myslel, že by bolo užitočné ukázať si, ako funguje EIB v bankovom sektore. V máme veľmi dobrý pomer výšky úveru k množstvu zamestnancov, ak si to eh, eh, porovnáme s ostatnými, aj keď priame porovnania sú komplikované, keďže ten rozsah činnosti nie je úplne rovnaký. Avšak členské štáty nás žiadali požičovať viacej kvôli kríze, vzhľadom na to, že pôsobíme v EÚ a sme jeho súčasťou. Čiže táto, tento pomer efektivity je veľmi dobrý. Takže ako sa staviame k požičiavaniu prostriedkov? Najprv identifikujeme príležitosti. To je samozrejme, vyžaduje prítomnosť na trhu, chápať, aké sú trhové potreby, Máme k dispozícii úradníkov, ktorí sú zodpovední práve za pôžičky a ktoré, ktorí musia poznať svoje príslušné odvetvia. Máme k dispozícii štandardnú metodológiu pri vyhodnocovaní finančného aspektu, pretože sme banka, avšak zároveň vyhodnocujeme aj hospodárske, sociálne, environmentálne a technické aspekty. Takže banka naozaj funguje na princípe E, prvý projekt, potom financovanie. E, ako náhle nemáte projekt vo svojich rukách, e, pri rokovaniach z EIB sa ďaleko nedostanete. Samozrejme, tento projekt musí vyprodukovať určitý hospodársky dopad v prospech Európe. Potom je tu správna rada ktorá e, prehodnocuje spolu s predstavectvom daný projekt, vyhodnocuje jeho dopady a potom sa prejde na ten finančnejší aspekt e, tohto cyklu pri samotnom rokovaní a monitorovaní. A potom za vaše úsilie sa vám e, je pre vás nachystaná odmena pri vyhodnocovaní príležitosti na e, financovanie využívame tzv. trojitú e, metodológiu, ktorú ste mohli e, vidieť v niektorých našich publikáciách. Systém spočíva na troch pilieroch, kde sa hodnotí kvalita, príspevok k hospodárskému rastu, ale to je v podstate podsada hospodárskeho aspektu a druhý pilier pozostáva z konzistentnosti a zo súladu e, projektu e, s európskou politikou. A ten tretí pilier je, e, aký bude príspevok do tohto projektu zo strany Európskej investičnej banky. Samozrejme je tu aj finančná výhoda, pretože požičiavame za nižší úrok ako komerčné banky. A tá druhá časť sa týka výsledkov, ktoré očakávame, ako budeme projekty monitorovať. A to nám dáva veľmi solidný základ, ako prechádzame jednotlivými projektami pri jednotlivých fázach a hodnotíme ich výsledky. Máme eh, politiku pôžičiek eh, v oblasti dopravy. Eh, bola táto politika naposledy revidovaná v roku 2011 a je založená na neformálnom e, dokumente komisie, kde sa snažíme zvýšiť konkurencie schopnosť európskeho priemyslu a dopady, znižovať na dopady na životné prostredie a takisto podporiť aj záležitosti obnoviteľných zdrojov. Takže Rozprávame sa intenzívne s našimi kolegami SDG Move o tom, ako to zlepšiť. Toto ukazuje financovanie projektov z našej strany za ostatných 10 rokov. E, vidíte, že to sú forma financovania paušálna, pretože to vyhovuje našemu obchodnému plánu takže v niektorých e, rokoch pridelíme väčšie financie a niektoré menšie a to odzrkadluje zároveň aj životný cyklus vývoja projektov. Sme významným e, bankovým domom, ktorý požičiava prostriedky v tejto oblasti v celkovej výške 10 až 12 miliárd eur. S akými problémami sa stretávame? Aké sú tie bariéry Samozrejme sú to záležitosti regulačného rámca. Hovorili sme o tom, že presadzovanie európskeho aky mimo prostredia Európskej únie je pomerne komplikované, avšak v Európskej únii sme schopní poskytnúť e, spätnú väzbu, hlavne v prípade tretieho piliera. Vidíme tu záležitosti, e, záležitosti spojené s projektovou prípravou, jeho implementáciou. A to je práve záležitosť e, projektového sledu jednotlivých krokov v rámci projektu. V súčasnosti nie je pripravovaných toľko projektov ako v minulosti. Ak chceme navýšiť mieru požičiavania a stimulovať ekonomiku, prostredníctvom Junckerovho plánu, potom potrebujeme mať e, dostatočný počet projektov. Takže to je pre nás kľúčová záležitosť v súčasnosti. A je pred nami veľa práce, aby sme sa snažili vytvoriť nejaká databáza projektov a práve v prostredí Európy, ktorá uplatňuje šetriace e, metódy, e, je to veľmi ťažké a samozrejme je tu aj otázka toho, čo politici chcú dosiahnuť počas trvania ich mandátu a čo je dôležité pre infraštruktúru. A samozrejme výstavba väčších častí infraštruktúry trvá pomerne dlho. A pre mnoho politikov je to náročné, pretože schválili sme niečo, tak prečo to nie je hotové? Takže sú tu orgány, ktoré sú zodpovedné za dodanie projektov. A potom je veľmi dôležitá štruktúra projektov. A to je niečo, čo revidujeme veľmi často, tak z pohľadu hospodárskeho odôvodnenia, či to množstvo peňazí, ktoré sú vynaložené na projekt primerané, eh, akým spôsobom sa vykazujú eh, náklady. A potom sú tu subjektívnejšie aspekty eh, a to je napríklad, kto bude generálny dodávateľ tohto eh, projektu, pretože je našou úlohou ako požičiavajúcej inštitúcie mať prehľad. Takže ako sa vysporiadávame s týmto, eh, týmto screeningom, pretože tým trávime naozaj veľa času. A eh, narábame s klientami, respektíve príjemcami počas celkom dlhého časového úseku a stretávame s nimi sa na pravidelnej báze a pristupujeme k ním veľmi proaktívne. Máme keď vidíme projekt, ktorý nie je optimálny, avšak je to niečo, čo banka dokáže urobiť, eh, tak jednoducho nenecháme ten projekt plávať, ale prídeme s návrhmi, ako tento projekt optimalizovať. Zameriavame sa predovšetkým na ten fakt, že iba poskytíme financie a potom ujdeme a potom iba vyberieme to, čo zarobíme na úrokoch. To by neznamenalo dobrý prístup banky. Ďalšou vecou, ktorú robíme, keď chceme hovoriť o takou dynamickou, nestálou časťou našeho podnikania je, že spolupracujeme aj na projektoch, kde naši kolegovia, respektíve naši klienti sú e, zákazníci priamo z generálnych eh, riade, riaditeľstiev alebo inštitúcií EÚ, eh, e ako napríklad e, OLAF. A snažíme sa aby riaditeľstva boli rešpektované, aby sa pravidla dodržiavali. Výber projektov je práve jedna z tou oblastí, kde banka sa správa najkomerčnejšie, pretože toto sa deje diskrétnym spôsobom. Nie je to niečo, čo by sme sa snažili vykrečiť, vykričať do sveta, avšak e, tie hlavné filtre pozostávajú zoprávnenosti kvality a prevádzkových obmedzení Európskej investičnej banky. My nemáme neobmedzenú e, možnosť požičiavať peniaze, avšak, aj keď je veľká, avšak môžeme vyvažovať e, toto požičiavanie naprieč jednotlivými odvetviami a naprieč e, Európou. Takže tu máme dve objektívne kritéria jedno také subjektívnejšie kritéria. a výsledkom je, že množstvo projektov je e, zamietnutých práve na fáze rokovania predstavenstva. Avšak málo kedy sú projekty odmietnuté na základe oprávnenosti alebo ich kvality, skôr z tých subjektívnych hľadisiek, pretože nekvalitné projekty sú odfiltrované už e, na začiatku e, tohto procesu. Takže myslím si, že by som teraz rýchlo prešiel niekoľkými príkladmi, eh, v čom je banka angažovaná. Sámový projekt je prístav v Kale, nový produkt pre eh, banku, eh, projektový dlhopis. Ide o to prilákať vlastne investorov priamo. V Kale ako projekt eh, pôvodne bol veľkým konceptom kde neboli premyslené všetky eh, následky tej infraštruktúry versus pož- dopyt versus, versus požiadavky ľudí. Diskutovali sme to do podrobnosti a poskytli sme naše pohľady, pohľady banky na to, čo my by sme očakávali. Bolo tu veľa plán, plánovania a projekt bol potom optimalizovaný. To je normálny postup takto mohli získať veľa hodnoty, pridanej hodnoty. A potom sme mohli spolupracovať s komisiou, s kolegami, aby sme získali štruktúru, zredukovali náklady projektu. A to je dôležitý e, výsledok pre banku. Efektívnosť hodnoty za vynaložené prostriedky. Ďalší príklad zapájania sa vo východoeurópskej krajine, kde ide o, o dovršenie stavby metra, e, poradenstvo prichádzalo z Jaspersu, to je spoločný projekt DG Regio, pracujúci a pripravujúci projekty na operatívne programy v doprave. Jasper s nimi výrazne spolupracoval. My sme sa na to pozerali a riešili sme to, že je to umelé zvyšovanie nákladov. Prešli sme je to relatívne e, krátky zákrok aby sme uvedomili si, že vlastne že použijú 500 miliónov eur, aby stihli e, tento umelý termín. Banka im to nevnútila, oni si to vybrali. Bolo by to neekonomické zaplatiť veľa prostriedkov. Jaspers vtedy povedal, že DG e, e, Regio bude aplikovať tie isté princípy 500 miliónov je priveľa. Na tak, nechceme ta, takéto veľké prostriedky. Trošku iný pohľad. Naša spolupráca s Polskou za posledných 25 rokov. Výrazná práca, čo len zdôrazňuje dlhodobé zapájanie banky členských krajinách, 4 miliardy v železničnej infraštruktúre, 62, 61 eh, oddelených projektov. Za toto obdobie sme videli tie možnosti, ktoré majú na rozvinutie eh, vecí, pro, prekonanie problémov, Teraz máme silnú kapacitu plniť ciele v infraštruktúre. Posledný príklad je rozdiel medzi projektami a operáciami. Toto je prv, jedna z prvých operácií FC v doprave. Prečo rozlišuje medzi operáciou a projektom? Pretože za každou finančnou operáciou je e, projekt aktívum, úverové riziko a ten projekt, ktorý ste s tým spojený, tým nie je ohrozený. Posudzovanie rizík, plnenie projektu, financovanie projektu, to je oddelené od samotnej hodnoty a kvality projektu. To sú aspekty, ktoré vlastne sa toho týkajú, ale tým ten spoločný, e, spoločná šeta pre ten projekt FC, teda vlastne za tou operáciou je dobrý bankový projekt. To je veľmi dôležitý bod, takže v tomto konkrétnom príklade, čo vytvorili Španieli, to je zaujímavá štruktúra. Chceli lepšiu železničnú sieť, ale aj cesty, lepšie spojenie s prístavmi. Problém bol s načasovaním, nedalo sa to vybudovať naraz, tak sa rozhodli vytvoriť fondovú štruktúru pôžičiek. Prístavy majú potom vlastne prínos tejto novej infraštruktúry. Takže ten fond bude vedieť poskytnúť e, infraštruktúrnu prepojenie rýchlejšie Je tu teda taký rozkol medzi normálnymi fyzickými napojeniami s prístavmi a tie, medzi financovaním, takže medzi projektami a operáciami. Na poslednej priesvinke vám už len ďakujem a rád odpoviem akékoľvek odsky. Ďakujem. Ďakujeme. Takže vaša kolegyňa sa slova neujme predsa len, tak hneď dám slovo jej. Um, thank you. So I Ďakujem. Mojou úlohou je vysvetliť, čo robíme ako evaluáciu ex post som šéfkou tohto oddelenia a chcem povedať, ako robíme evaluáciu ex post. Najprv snad vysvetlím, že spolupracujeme s generálnym inšpektorátom vytvoreným v roku 2005 v investičnej banke, aby tu boli kontrolné funkcie. Sú nezávislé a oddelené. Máme tu evaluáciu, a to vám neskôr podrobnejšie vysvetlím, vnútorný audit, kontrolné systémy banky a Európsky investičný fond, vnútornú e, inšpekciu, vyšetrovanie v prípade korupcie, podvodov a máme tiež mechanizmus sťažnosti, kde každý v rámci EÚ i mimo sa môže stiažovať, ak e, sa im zdá, že banka si nesplnila povinnosti, pokiaľ ide o jej aktivity. Tieto štyri funkcie inšpektorátu fungujú rôznymi spôsobmi a rôzne e, realizujú výkazníctvo. Vnútorný audit napríklad sa zodpovedá e, auditorskej jednotke, evaluácia rade riadiacich e, pracovníkov. Predseda, a podpredsedovia nemajú e, kontakt s tými štúdiami a odporúčaniami, ktoré vytvárame. Tu priamo informujeme výkonnú radu. Keď vysvetlím, ako robíme evaluáciu, vysvetlím, čo vlastne evaluácia je. Evaluácia tu je definícia OECD, je systematickým a objektívnym posudzovaním, je to teda určitý úsudok, nie je to teda ex ante, pretože prebiehajúcich projektov, programov či politík. Ako je načetnutý, ako sa implementuje, aké sú výsledky, tieto aspekty pokrývame. Prečo to robíme? Aký je cieľ? Sú tu dva aspekty. Prvý je teda zodpovednosť a určitý je e, učenie. Musíme posudzovať, či banka plní to, čo slúbila. Pozeráme sa teda na to, čo bolo definované ako, ako projekt, ako politika. A pozeráme sa na to, či sa to splnilo. A pokiaľ ide o učenie, pozeráme sa na to, čo dobre fungovalo, čo nie a snažíme sa tie poučenia zhromaždiť a dať to operatívnym zložkám, aby to mohli zapracovať nové operácie a mohol pomôcť banke. Je to samozrejme nie jediný mechanizmus, sú tu i mechanizmy seba eh, hodnotenia. Aký je základ týchto evaluácií? Prvé evaluujeme nezávisle, nezávisle a systematicky. To znamená, nie sme spojení s operatívnymi zlož, zložkami, nie sme súčasťou roz tých, ktorí rozhodujú. Nikdy sa nepozrieme na projekty, kým sú schválené. To by bol konflikt záujmov. Systematicko znamená, že by sme mali pokrývať všetky sektory a aktivity banky. používame medzinárodne dohodnuté štandardy a evaluujeme vo vzťahu k stanoveným cieľom. Neposudzujeme, či projekt napríklad dobre fungoval alebo nie, len na základe našich profesionálnych úsudkov alebo na základe e, ale na základe toho, čo bolo pôvodne slúbené. To je dôležité, pretože určité projekty pokrývajú veľmi dlhé obdobie a niekedy sa štandardy menia. Takže my, keď robíme evaluáciu, berieme do úvahy, že sa zmenili štandardy. My posudzujeme, či environmentálne štandardy sú prísnejšie než pred 20 rokmi. Zohľadníme to a pozrieme sa, či tento projekt bol schválený v čase, keď to bolo možné. Dnes by sme to však takto nerobili, ale nebudeme ho penalizovať. Takisto tvrdíme, či ciele boli dosiahnuté, nie či ABC, ale či X, Y, Z. Musíme splniť, čo sme slúbili. Sme nezávislí v rámci banky a preto sa musíme spoliehať na tretie strany, aby sme mali štandard našej profesie. Neustále teda komunikujeme s ďalšími evaluačnými systémami i s profesionálnymi zhromaždeniami, ale tiež s e, Európskym súdnym e, a účtovným dvorom v Luxemburgu. Snažíme sa zmeniť, pokiaľ ide o metodológiu Ako vyzerajú teda tie štúdie? Nie sú založené na projektoch, sú tematické. Takže pokrývame nejaký sektor, napríklad dopravu, ale aj energetiku, alebo urbánny rozvoj. Môže to byť produkt finančný, môže to byť spúšťanie programu, alebo pomoc malým a stredným podnikom, alebo sa môže pokrývať i mandát, ako je napríklad FC ktorú posadzujeme tento rok. Takisto pokrývame dlhšie e, časové obdobie 5 až 10 rokov. Typické je, že je to 10 rokov. Videli sme, že e, tá potreba sa znižuje v porovnaní s minulosťou, takže vyhodnocujeme projekty, ktoré sú bližšie k súčasnosti. Pokiaľ ide o geografický rozmer, tak buď pokrývame celú Európsku úniu, alebo všetky neeurópske krajiny, alebo subregióny. Málo kedy riešime iba jednu krajinu. Napríklad Európska komisia v rámci spolupráce evaluuje spoluprácu napríklad medzi Európskou úniou a Keniou napríklad nerobíme takéto evaluácie jednotlivých krajín. A v rámci tematických evaluácií zasa sa sústredíme na projekty. Takže napríklad, keď robíme evaluáciu dopravy posledných 10 rokov, tak zoberieme príklad nejakého projektu z takéhoto portfólia, vyhodnotíme niektoré z týchto projektov v rámci tej vzorky individuálne. Nepozeráme sa iba na projekty ako také, ale pozeráme sa na európsku politiku v prvom rade na európske politiky a stratégie a na spôsob, ako sú banky organizované interne na to, aby sme v tom sektore pracovali. Pokiaľ ide o projekty samotné, povedala som, že ich vyhodnocujeme individuálne v rámci týmu, ale sústredíme sa skôr na sektor, než na projekt samotný. To znamená, že tu je vývin, ktorý sa udial nielen v rámci Európskej investičnej banky, alebo všeobecnosti Európskej únie a vôbec. Takže nielen iba projekt, z ktorého vychádzame, ale máme sektoriálny prístup, ktorý je oveľa efektívnejší vo všeobecnosti. Ak sa pozrieme na obdobie 2010 až 2015, tak sme vyhodnotili viac než 300 projektov. 40-41 boli čisto zo sektoru dopravy a tu doprava bola tým sektorom, ktorý bol najviac vyhodnocovaný. Ostatné sektory boli napríklad e, strojárstvo, manufaktúry, tie určitá miera rozvoja energetika, energetický sektor a pôžičky sprostredkované. To sú tie oblasti, ktoré sú prioritné pre Európsku investičnú banku a vlastne tu máme najviac projektov. Pokiaľ ide o dopravu, táto nie je pokrytá iba Eh, podľa toho, čo nájdete na našej stránke, podľa vyhodnocovania transportného sektora, je to pokryté z časti aj zo strany iných evaluácií, ako napríklad technická eh, pomoc, pôžičky, alebo napríklad LGTT, to sa takisto sústredí vlastne na dopravu. Ak by sme sa pozreli z historického hľadiska na projekt, ktorý sme hodnotili v rámci dopravy, tak by som povedala, že sú uspokojivé, ak sa pozrieme na všeobecný výkon týchto projektov. Niektoré z nich sú skutočne veľmi dobré a málo z nich, niektoré z nich mali problémy. Môžem uviesť príklad, prečo tieto projekty, niektoré boli konkrétne, e, úžasné e, a niektoré nie tak dobré. Napríklad e, električko nový projekt v Európskom hlavnom meste. Ale projekt sa nepodaril. Infraštruktúra bola k dispozícii, nedošli niektoré časti tohoto projektu na čas, takže nebolo to z dlhodobého hľadiska ideálne a Trvalo vlastne niekoľko rokov na to, aby sa prispôsobil tento projekt na to, aby to vôbec slúžilo ľuďom. Ďalší príklad, ktorý bol vynikajúci, bolo metr zase v inom hlavnom meste európskom, kde banka mohla uplatniť svoje znalosti, skúsenosti, kompetencie o financovaní pretože už financovala metroprojekty z iných krajín, aby zabezpečila technickú podporu na to, aby sa zlepšil spôsob využitia tohto, tohto špecifického kapitálu. Takže bola to skôr modernizácia metra a v rámci tunelov bola aj voda, e, bolo to nebezpečné, nehygienické a prerobilo sa to na moderný, udržateľný metro projekt projekt metra. Takže ak môžem povedať, my sa sústredíme skôr na sektor, než na projekty ako také. Napríklad, keď sa pozrieme na politiku súdržnosti, tak kohezie, tak vidíme, že v niektorých častiach, v niektorých krajinách sme zašli príliš ďaleko, pokiaľ ide podporu cestnej siete, infraštruktúry a bohužiaľ toto sa ukázalo práve počas krízy, pretože veľa z týchto ciest boli vlastne na mýto. A pôvodné staré národné cesty, ktoré nie sú spoplatnené, ešte stále fungujú, preto ľudia uprednostňovali tieto cesty, to znamená, ľudia nechcú platiť mýto, takže tie projekty vlastne neboli OK. To je iba príklad, ktorý chcem uviezť, keď sa pozrieme na rôzne projekty. Takže aké sú kritéria, keď sa pozeráme na projekty na sektorovej úrovni? Predovšetkým relevantnosť. A to je dôležité, pretože, ako povedal aj kolega, my sme bankou, ale sme verejnou inštitúciou, sme európskou inštitúciou a sme tu na to, aby sme financovali projekty, ktoré budú podporovať európske politiky a európske politické ciele. Takže relevantnosť v rámci toho, ako taký projekt napríklad môže napomôcť dosiahnutiu európskych cieľov a či skutočne sa venuje určitej konkrétnej potrebe, pretože sú aj také projekty, ktoré môžu byť dobre implementované, ak jednoducho nerieši potrebu, tak je to vlastne plýtvanie každ- našich zdrojov. Prvá otázka teda je, oplatí sa financovať z pohľadu našej banky takýto projekt? Druhé kritérium je efektívnosť, či sa podarilo dosiahnuť výsledok, výsledok v zmysle infraštruktúry, ale aj využitia, či, sa, či to prináša nejaké efekty pre spoločnosť. Takže je o output, ale aj výsledky. Výkon aj výsledok. Tretie kritérium je efektívnosť. Či tieto výsledky skutočne sú na primerané, za primerané náklady. To je úplne samozrejme. Máme tu aj účtovný dvor, ktorý to preskúmal. A potom máme udržateľnosť. To preto, aby sme tieto projekty mali na prospech z dlhodobého hľadiska a nie len iba na pár rokov. Potom tu máme ešte ďalšie dva aspekty, ktoré nebývajú často prehodnocované. Ak sa pozriete na hodnotenia Európskej únie, tak nevidíte tieto kritéria, ale pre nás je dôležité pozrieť sa na to, ako banka zvláda ten cyklus projektu vo vzťahu k klientovi interne, to znamená, ako pracujeme my v rámci banky a druhá vec je, aká, aký je príspevok Európskej investičnej banky, môže to byť finančné a technické. To sú teda také príklady tých návštev, ktoré sme tu mali v rámci niektorých projektov, ktoré sme hodnotili. Systematicky navštevujeme projekty aj ex post, aby sme videli ich výkonnosť. A tu to vlastne poukazuje na to, ako od 20 rokov od založenia banky funguje tá evaluácia, čo sa tu hodnotí. Máme 772 projektov, 54 tematických evaluácií, a vidíte vlastne na ľavej strane tie priesvitky, je tam tabulka, kde máte dopravu, to je najviac vyhodnotený projekt alebo sektor. Takže ešte súčasťou evaluácie je vypracovanie alebo prispenie k, ku vzdelávaniu, k tomu, aby, ako sme sa pozerali na to, ako vlastne Európska investičná banka a investičný fond fungujú v budúcnosti. Preto sa snažíme naše správy prerokovať s kolegami na operačnej úrovni, na manažerskej úrovni a ako náhle manažment prerokuje našu správu, tak zašlu, predseda to zašle e, rade riaditeľov a tam sa musí rozhodnúť, či sa tá zmena urobí alebo nie. Takto napríklad z roku 2009 a to sa musí schváliť na úrovni manažmentu. Ak to všetci rešpektujú, tak jednoducho sa to musí prerobiť. Ako náhle sa tá riadiaca rada rozhodne, tak sa to zverejní a je to hneď aj na webovej stránke banky. A takisto tá rada sa uzhodne aj pokiaľ ide o odporúčania, k všetkým tým odporúčaniam, ktoré produkujeme jedno sa prediskutujú a rozhodnú sa, či ich bude banka implementovať alebo nie. Ako náhle to rozhodnutie je prijaté, tak bank, od banky sa očakáva, aby to implementovala a tá rada nás požiadala, aby sme sledovali, či sa to implementuje alebo nie. Robíme to štvrťročne, reportujeme to potom manažmentu a tej riadiacej rade. Možno by som mohla uviezť ešte dva ďalšie príklady ohľadne toho, ako tieto odporúčania na úrovni banky sa vyvíjajú. Jeden z príkladov pred, piatimi, pred piacerými rokmi banka, nežiadalo sa, aby banka sa pozerala napríklad na platby a banka sledovala skôr fyzickú implementáciu týchto projektov. To bola evaluácia, ktorá vlastne ex post projektu prebehla. Tam sa zistilo, že tu boli problémy a bol tento projekt implementovaný nie správne Takže po viacerých evaluáciách sa banka dohodla, že fyzický monitoring je dobrou myšlienkou a teraz vlastne je to obsiahnuté v rámci tých projektov a riaditeľstva. To je teda jeden príklad a ďalší príklad je to, že sme žiadali a toto vlastne zavádza banka momentálne nielen v tom zmysle, že sa tu žiada o evaluáciu, ale o to, aby sme sa sústredili viac na výsledky, ktoré takéto projekty majú. Banka implementuje projekty a keď my potom ideme do terénu a vidíme ten projekt, tak môžeme povedať, že vo väčšine prípadajú tu dobrý dopad, sú tu dobré výsledky, avšak nie sú zaznačené nikde, takže je veľmi ťažké pre EIB demonstrovať, že sú tu výsledky, pretože nikto ich nezaznačil. Navštevujeme projekty, ako napríklad 60% projektov za celý rok. Je to malý proporčný pomer, ale žiadame, aby banka bola opatrnejšia, obozretnejšia, pokiaľ ide o zvýznamnenie toho prepojenia medzi projektom samotným a tomu, k čomu tento projekt slúži. Aby sme tu mali nejaký systém, ktorý bude môcť uh, zaznamenávať tieto, tieto príspevky. A toto je takisto implementované zo strany banky a veľmi nás to teší. Takže možno na záver ešte E, náš program, e, pracujeme na ňom autonómne v diskusii s ostatnými, potom je to schválen zo strany riadiaceho panelu. Tento rok sa sústredíme na Junckerov plán, strednodobú evaluáciu, takisto na mandáty komisie a takisto na e, sprostredkované pôžičky vo Afrike a tak ďalej. Takže ako vidíte, tento rok napríklad nemáme evaluáciu sektoru, ako napríklad energetika alebo transport, pretože banka bola požiadaná zo strany Európskej inštitúcie, aby robila viaceré záležitosti, okrem tých kľúčových, ktoré sa týkajú projektov samotných. Takže na záver by som ešte možno povedala, že v týme sme 15, máme 10 evaluátorov a hodnotiteľov. Niektorí pochádzajú z banky, majú projektovú skúsenosť, alebo prichádzajú z externého prostredia, majú profesiu a myslíme, že to je dobré vyváženie. Pracujeme aj s poradcami, ale iba na to, aby sme podporili našu prácu. A jedna vec, čo je veľmi dôležitá, je, že títo poradcovia nie sú zodpovední za správy. Je to inšpekt, generálny inšpektorát, ktorý je zodpovedný za tieto správy. My nemáme jednoducho túto možnosť. Možno komisia ju má, že stanovisko nie je zaangažované. Ide o evaluáciu parlamentu v tom zmysle, kde parlament je zodpovedný za niektorú z týchto dielčích častí. Takže to je tá zodpovednosť, o ktorej som hovorila, ale je to dôležité. Ešte na záver, evaluáciu vnímame ako niečo, čo by malo byť ukotvené v rámci celého cyklu aktivít banky. A takýmto spôsobom vlastne banka bude zodpovednejšia ohľadne toho, čo dosiahla v posledných mesiacoch a bude mať lepšiu pozíciu na to, aby sa poučila do budúcnosti. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé vstupné myšlienky. Teraz dostane slovo Xavier Sol z Bruselu a istotne nám povede, že to vlastne counterbalance je. Dobré popoludne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pretože ste mi dali možnosť vyjadriť sa tu v parlamente. Ja som šéf sekretariátu Contrabalance. My sme o deviatich mimovládnych organizácií európskych, vytvorení sme v roku 2007 boli a našou misiou je urobiť z európskeho verejného financovania týmto hymnou síľou pri prechode k sociálne a environmentálne udržateľnej spoločnosti a špecificky sa sústredíme hlavne na operácie na úrovni Európskej investičnej banky, to znamená monitorujeme banku už zhruba 10 rokov a preto vlastne sme aj schopní predložiť určité ponaučenia z minulosti ohľadne efektívnosti ohľadne niektorých problémov, ktoré sú spojené s financovaním projektov zo strany EIB. A teraz trochu z iného súdku. Našou hlavnou úlohou je, aby Európska investičná banka a jej postupy skutočne vyzerali dobre na papieri a však prax nie je až taká žiarivá, oslnivá, pretože tu je problém napríklad pokiaľ ide o nedostatky. Takže problémy sa riešia, snažíme sa poučiť z tých problematických projektov z minulosti, kde vlastne daňové peniaze ľudí, daňových poplatníkov neboli vždy využité najlepšie. Prvá otázka, ktorú by som tu chcel nastoliť. Hovorím o prístupe variabilnej geometrie pri boji proti korupcii. EIB má zavedený systém proti podvodom a takisto zaviedlo princíp nulovej tolerancie podvodom a korupcii. A tento princíp je integrovaný do všetkých projektov EIB. V stanovisku výboru KONT eh, k EIB existuje opatrenia, nefinancovať e, projekty alebo nepridalovať e, ďalšie tranže platieb tým projektom, ktorí sú predmetom e, vyšetrovania a to je kľúčový bod. A parlament k týmto vyslal veľmi dôležitý signál z dôvodu, že v minulosti EIB financovala projekty, ktoré boli predmetom vyšetrovania z korupcie, ako no, napríklad prípad v Slovensku. A takisto takisto sa financovanie zastaví jedného projektu v Taliansku. Uvediem teraz tento prípad, e, pretože poukazuje na rozličné prvky. A čo je to za projekt? Je to e, diálničný obchvat mesta Mestre, v podstate napevnenie oproti Benátkam. V roku 2013 EIB poskytla úver v množstve 350 miliónov eur na refinancovanie dlhu, ktorý projekt vyprodukoval od začiatku stavby v roku 2003. V roku 2001 bol e, tento projekt predmetom kritickej správy e, Talianského dvora auditorov, kde hovorili o nedostatku verejnej kontrole, o nedôvodnených nárastoch nákladoch a e, riziku infiltrácie organizovaného zločinu prostredníctvom subdodávateľských spoločností vykonávajúcich e, a realizujúcich stavbu. Odvtedy e, sa bohužiaľ tieto odôvodnenia alebo obvinenia potvrdili, pretože subdodávateľia sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania talianských orgánov za daňové podvody a za možnú infiltráciu mafiou a je to masívny eh, škandál v Taliansku, ktor, do ktorého spadlo aj množstvo politikov. Tri mesiacov po tom, čo talianský dvor auditorov EIB eh, e stiahlo úver eh, v júni 2011. Potom prebehla prvá vlna zatýkania v roku 2014 a potom dva mesiace potom, v apríli 2014, e, potom e, Európska investičná banka sprístupnila e, úver za pomoci občianských združení v Taliansku a sme zaslali výhradu do OLAFu a dostali sme odpoveď že banka zatiaľ e, nemá žiadnu vedomosť o zneužívaní fondov Európskej investičnej banky. Potom Európsky parlament prijal v apríli 2015 e, uznesenie, e, kde sa vyjadruje, že je polutovania hodné, že EIB financuje obchvat Pasante di Mestre a že by sa mala prijať politika nulovej tolerancie korupcie. Avšak, čo sa v súčasnosti deje, je to, že banka financuje opäť tento projekt popri tomu financovaní pridelenom v roku 2013 prostredníctvom emitovaných emisí dlhopisov a to napriek tomu, že vyšetrovanie neustále prebieha na úrovni členského štátu. ďalšie záležitosti, ktoré sa objavujú, keď sa pozrieme na projekty, ktoré sú monitorované našimi kolegami v ostatných rokoch. Je tu stále financovanie neudržateľných a neživotaschopných projektov. V súčasnosti hovoríme napríklad financovanie projektu S7 v Poľsku, čo je vlastne cestný projekt v čom je problematický tento projekt? Je e, to problém s due diligence. Banka má nástroje, ktorými kontroluje e, oprávnenosť projektu, ale iba ich naplno nevyužíva až pri výkone projektu. A tento politický tlak do určitej miery e, podkopáva kvalitu projektov, ktoré sú schvalované. Myslím si, že rovnako aj komplexnosť finančných nástrojov, ktoré sú používané, zvyšuje potrebu procesu due diligence. Napríklad e, nový projekt, ten projekt v Taliansku je financovaný prostredníctvom emisie dlhopisov a toto sú takisto prvky, ktoré by sme mali zobrať e, do e, úvahy pri hovorení Eh, pri využívaní finančných nástrojov a keď hovoríme o kvalitatívnom aspekte projektov, tu by som chcel poskytnúť ďalší príklad, ako je napríklad eh, projekt Castor. To je eh, projekt, ktorý bol financovaný dvakrát z EIB prostredníctvom priamej priameho úveru a zároveň prostrednícom emisie dlhopisov, avšak tomuto infraštruktúrnemu projektu neboli priradené, neboli vykonané zodpovedajúce geologické štúdie a ten projekt musel byť nakoniec zastavený. A myslím si, že to vyvoláva pochybnosti o e, due diligence a pridanej hodnote tohto projektu. Teraz e, e žiadame od španielských orgánov viacej. A teraz tu máme samozrejme tú hru na mačku a myš, kedy EIB hovorí, že oni nie sú zodpovední a, a zisťovať, či ten projekt je životaschopný alebo nie. Teraz prejdeme na ďalší slajd. Chcel som vám poskytnúť ďalší príklad nedávnych projektov. Je to projekt obchvatu Bratislavy, to je e, projekt verejno-súkromného partnerstva v hodnote 4 miliardy eur. Je to e, výstavba 60 kilometrov diálnic e, v okolí Bratislavy. Je to jeden z najväčších PPP projektov v Európe a predstavuje obrovské Mm, e, obrovské výzvy. Občianská spoločnosť e, ale spochybňuje tento, a think tank tý, spochybňuje tento projekt z niekoľkých dôvodov. Je to e, precenenie, boli urobené odhady, keď sa povedalo, že projekt by bol lacnejší, keby sa financoval priamo zo štátnych zdrojov než z PPP. Bola tu aj spochybnená kvalita projektu, ako aj jeho udržateľnosť sú tu aj výhrady, ktoré sa týkajú konfliktov záujmu, e, ktoré sa týkajú tendra projektu. A minister dopravy neposkytol verejnosti dostatok informácií ohľadom odôvodnenosti projektu a jeho potreby. Čo sa tu deje teda? EIB už schválila e, projektové peniaze a úver v hodnote 500 miliónov eur. E, otázka je, akým spôsobom banka postupovala, keď hodnotila tento projekt. Boli viaceré, starost, e, viaceré stiažnosti na EIB a stále čakáme na odpoveď. Čo stojí za povšimnutie je, že pri podobných e, projektoch na Slovensku e, prostredníctvom nástroja Jaspers, e, ktoré prezentovala Európska investičná banka. To je vlastne spolufinancovanie, financovanie, ktorý mal rozpracovať detailnú analýzu týchto projektov. A v podstate Jaspers bol zaangažovaný na projekte financovanom z EÚ pri vypracovaní dopravného generálu mesta Bratislava. Tento dopravný generál eh, však neobsahuje eh, tento obchvat. Na tento eh, konkrétny projekt EIB zaangažovala Jaspers, to znamená, že nepoužila tie informácie, ktoré Jaspers už má k dispozícii a prečo Jaspers vlastne neobsiahol tento obchvat do dopravného generálu mesta Bratislava. Takže keď e, slovenskí e, kolegovia apelovali na EIB práve v tom ohľade, že by mala byť konzistentnejšia a že existujú alternatívy, aké sú tie ďalšie možnosti. Takže EIB by sa mal, nemala spoliehať iba na hodnotenia zo strán orgánov na úrovni štátu či regiónu. Teraz prejdeme na posledné slajdy mojej prezentácie. Tu máme niečo, čo by sme mohli nazvať zodpovednosťou Európskej investičnej banky. A hovorili sme však aj o tom, že EIB si neberie poučenie z tých chýb, ktorých sa dopúšťala v minulosti. Hovorili sme o prípade zariadenia v Španielsku, tento španielský projekt sa považuje stále za úspech vo finančných e, e, rozmeroch. To dokonca aj komisiou a napriek tomu, že tento projekt bol zastavený aj 1,4 miliardy eur, e, museli uhradiť španielské občania prostredníctvom väčšieho daňového zaťaženia na základe toho, že tento projekt zlyhal. ďalšia záležitosť, či sa týka skôr spravovania, je obmedzená angažovanosť predstavenstva ohľadom problematiky EIB a citlivých prípadov. Riaditeľia musia byť informovaní o sťažnostiach voči EIB v rámci vnútorného mechanizmu EIB, rovnako ako musí byť informovaný aj Európsky ombudsman. Uvediem vám konkrétny príklad. E, Prvý prípad pred pár rokmi Európsky ombudsman e, povedal, že EIB e kvôli projektu v Bosne sa dopustil nesprávne a chýb v spravovaní. Po tom, čo ombudsman vyhlásil a poukázal na tento prípad, EIB tento prípad spra- spracovala a vôbec ich e, prekvapilo, že e, ombudsman sa vyjadril vôbec v zmysle e, toho, že napríklad verejné obstarávanie nebolo správne urobené. Čo sa týka sťažnosti v rámci EIB, je tu napríklad výročná správa, ktorá zbiera rozličné prípady, avšak tieto lekcie sa nedajú potom čerpať z prípadu na prípad. A toto je naozaj problém, pretože sťažnosti na banku aj smerované na ombudsmana sú veľmi dobrým nástrojom, aby sme sa naučili špecifické e, prípady, e, ktorými trpíme. To je veľmi e, doplňujúce k tomu, čo a aké služby banka poskytuje a čo sa deje. Ďalšou výzvou, ktorú som spomínal, je, sú problémy so transparentnosťou Minulý rok eh, banka eh, revidovala svoju politiku transparentnosti. Bol tu dokonca eh, pokus akýmsi spôsobom rozriediť kritéria transparentnosti, avšak po odpore Európskeho ombudsmana a rade organizácií táto politika nebola zmiernená, avšak ani sa nezlepšila minulý rok ba čo viac, mali sme e, druhý prípad zlého spravovania, e, ktorý sa týkal prístupu k informáciám o internom vyšetrovaní v prípadu v Zambii, ktoré bola financované bankou. A banka nechcela poskytnúť žiadne informácie e, ohľadom tohto vyšetrovania. A to napriek prísľubu, že tak urobí. To je záležitosť spred 4 rokov. Čiže toto sú záležitosti transparentnosti, s ktorými sa banka musí vysporiadať. V neposlednom rade, čo sa týka odporúčaní, tou hlavnou správu, ktorú by som chcel odovzdať tomuto výboru, je to, že treba naďalej vyvíjať eh, tlak na banku prostredníctvom kapitálových prostriedkov a teraz, keďže máme investičný plán pre Európu, financovať viac projektov v Európe je kľúčové dať prioritu kvalite pred kvantitou, ako ste asi videli v prezentácii. V EIB je menej zamestnancov než v Svetovej banke. To môže byť prekážkou kvalite projektov a preto to treba mať na pamäti. Odporúčanie, aby EIB prestala financovať pôžičky e, pri vyšetrovaniach z korupcie. Ďalej zabezpečiť e, kontrolu v banke, väčšie zapojenie e, riadiacej rady a lepšie spracovanie sťažností. Tiež vyzývame k proaktívnejšej úlohe účtovného dvoru za posledné 10 ročie len jediné, jedna správa bola o EIB. Myslíme si, že musíme tu mať viac e, taký zoštíhlenejší prístup posledný môj bod sa týka viac kontroly Európskeho parlamentu smerom k banke. Myslíme si, že momentálne je tu fragmentovaný prístup k EIB prostredníctvom uznesení aktivít EIB, potom ďalej správy kompetencie týkajúce sa zárok mimo EÚ. Problémom je, že tu nie je dostatok monitoringu implementácie. Konkrétny príklad. Parlament žiadal banku, aby sa vystupňovala svoju transparentnosť, keď požičiava malým a stredným podnikom. Takže celý ten mm, postup, každá iniciatíva, ktorá by sa mohla týkať týchto konceptov a takisto boj proti daňovým únikom. Minulý rok sme žiadali, aby sa tu vyvinula zodpovedná, transparentná politika Momentálne sa nikto neriadia týmito odporúčaniami. Snaď ešte e, chcem dodať, že FC je príležitosťou pre Európsky parlament, aby sa angažovanosť vystupňovala, pretože poprvýkrát parlament má e, naozaj možnosť povedať niečo k tomu, čo robí EIB v Európskom fonde pre strategické investície. Ďakujem. Teším sa na vaše e, otázky i ďalšie možné e, problémy. Ďakujem za zaujímavé úvahy všetkých troch partnerov. A teda môžeme sa hneď e, pokúsiť o otázky. Ja mám otázku na EIB. Koľko dopravných e, projektov a ako sa kontroluje? Je teda správne to konštatovanie, e, kto vlastne e, pri ich vzniku sleduje tieto projekty práve tie dopravné projekty sú vždy v, e, cieľom najväčšieho záujmu tu by teda projekty mohli viesť e, k rôznym podvodom pri obstarávaniu. Tu sa dá teda vidieť, že je tu nebezpečenstvo, kto vlastne tieto projekty e, rieši, aby sa, sme sa vyhli týmto nebezpečiam. To je moja prvá otázka. Ďalej potom ste nám povedali, že sú tu sú tu rôzne funkcie. Vyšetrovanie pri eh, bankrotoch ide tu i o informátorov, je tu nejaká systematizácia pri preverovaní projektov, aby sme vedeli zabezpečiť, že sa reaguje nielen vtedy, keď sa už zatiahne za záchranu brzdu. Koľko podvodov teda vlastne za posledné dva roky tu bolo? v projektoch EIB. A či tie, tieto projekty boli vami e, zabezpečené. Pretože iba takto možno vychádzať alebo hovoriť vôbec o kontrole. Toľko moja otázka. A myslím si, že potom musíme vlastne počuť vlastne k tej téme, do akej miery Dá sa vôbec existujúci projekt pozastaviť? Lebo je tu korupcia, alebo prípady podvodov, je to asi ťažké. Čo ste ale urobili, pretože taliansky, talianská justícia je tu aktívna. Videli sme, že vlastne to viedlo i k e, obvineniam a väzneniu. Ako reagujete? Čo robíte v týchto prípadoch? Modliť sa tam asi nepomôže. Neustále obavy i z našej strany, pretože je tu i rizika, riziko povesti EÚ. Toľko z mojej strany. Derek, ďalej ešte. Možno by som mohol e, začať odpovedou na vašu otázku, ak súhlasíte. Pýtate sa na kontrolu nad našimi projektami. Tak to pár vecí vysvetlím. Ako súčasť naš, našej činnosti máme hlavný úrad e, pracovníka pre sťažnosti. Preverujeme povahu toho potenciálneho žiadateľa. To sa robí systematicky. Máme tu stanovisko k integrite potenciálneho žiadateľa. Toto posúdenie vedie k sérii opatrení. Ak je to potrebné, posilníme naše kontrakty nad normálny rámec rešpektovania zákona. Potom prejdeme projektovým e, cyklom, pozrieme sa, ako sú rozptýlené projekty. To je kontraktuálny proces s našimi žiadateľmi. Musia sa splniť podmienky a to sa sprevádza certifikátmi riaditeľa spoločnosti, kde sa hovorí, že vyhovujú všetkým pre, e, príslušným parametrom a zákonom a zostáva všetko platnosti, takže my žiadame riaditeľa, ktorý má právnu zodpovednosť, aby potvrdil tieto body. Z fyzického pohľadu snažíme sa e, raz ročne posúdiť tie dôležitejšie podniky, e, projekty, navštíviť projekty. viac problémov máme v projektoch e, mimo EÚ, tak tam je to také zaťaženejšie s tým smerom. K tomu sa vrátim o chvíľu, ktoré sú také náchylnejšie projekty. Takisto máme my tým finančného e, monitorovania a reštrukturáciu. Pozeráme sa na to, ako sa to fyzicky, ako to fyzicky napreduje. To je taký tímo, taká tímová sna, snaha. Snažíme sa využiť našu sektor, naše sektorálne skúsenosti. Ďalej potom určite tu je správa o dovršení projektu, kde sa snažíme pochopiť, čo sa udialo a posudzujeme výsledky ako projektový tím. A to potom je databáza, ktorú získa evaluačný tím a my potom e, urobíme, čo uznáme za potrebné. Nemôžeme ľuďom hovoriť presne, čo majú robiť. A ešte kým dám slovo kolegom k transakciám ktoré boli dovršené pred niekoľkými rokmi a hovoríme tu o finančných operáciách e, na rozdiel od projektov. Finan- projekty majú výsledky, presiahnu sa náklady, odôvodní sa to a tak ďalej. Niečo súvisí so zmenou rozsahu, niečo súvisí s kontraktuálnymi mechanizmami. Pokiaľ ide o obvinenia z podvodov. Ja len teda hovorím, čo mi povedali kolegovia. Olaf uzavrel tento prípad. E, e, Olaf a e, predstaviteľa EIB rozšírili obdobie na preverovanie týchto obvinení. Ty sa však neprejavilo niečo priamo na projekte je nespravodlivé povedať, že sme nič neurobili, boli sme, e, brali sme to určite veľmi vážne. Teraz snáď dám slovo Ivory, aby teraz e, sa to, e, sme sa vyjadrili aj k ďalším otázkam. Ak mám doplniť, pokiaľ ide o to, kto sleduje tieto projekty, ako povedal kolega, projektové oddelenie to sleduje počas implementácie, keď sa to uzavrie, tak potenciálne vlastne to využijeme, aby sme mohli e, individuálne to evaluovať. V tom prípade máme návštevy priamo v teréne. Áno, je tu systematický dohľad nad projektami, kolegami, ktorí majú na starosti projekty, ale evaluácia sa pozerá len na zlomok z nich. A teraz pokiaľ ide o, o dielobu práce s e, generálnym inšpektorom, áno, je tu systém informátorov, každý môže E, e, e, otvorene či anonymne sa sťažovať a tie obvinenia môžu potom prevzať, začína sa analýza a potom sa môže otvoriť alebo nie zisťovanie. Pokiaľ ide o sťažnosti, tak je to niečo podobné. Každý občan sa môže sťažovať a sú tu na to mechanizmy. Každý na svete sa môže sťažovať pri evaluáciách sa my rozhodujeme, e, na čo sa treba pozrieť. Je veľmi zložité vyvodiť e, všeobecné poučenia z jedného či dvoch prípadov, tak sa snažíme o systematický pohľad na projekty a snažíme sa z tých zopár projektov, ktoré nefungovali, ale i z projektov, ktoré dobre fungovali, to chceme v konečnom dôsledku e, totiž napodobniť. Dúfam, to snať odpoveda tú otázku, rôzne funkcie generálneho inšpektorátu sú odlišné, preto sú tu rôzne zdroje informácií. Samozrejme, že koordinujeme ak je tu e, zisťovanie, nebudem e, evaluovať projekt, pretože to len stiaží problém a prácu e, vyšetrovateľov. A pre nás ten ďalší prípad, myslím si, že Olaf posúdil, že nie je dôvod zisťovať a že zisťovanie e, v Taliansku administratívne zisťovanie, vyšetrovanie či súdne neprebieha. Účtovný dvor v Taliansku má určité pozorovania. für die Berichterstatter, die... Pani Schmidt. Ďakujem. Z tej diskusie mám strach. Den europäischen Verkehrsraum zu ermöglichen 500 Milliarden. Že budeme potrebovať 500 miliard a pri tej diskusii z EIB aj pri tých dvoch oddieloch z EIB som zneistená, keď si myslím, že tu ide o politiku v úvodzovkách skôr zábranenia niečomu ako umožnenia niečoho. Na to, aby sme dosiahli naše európske ciele, musíme vytvoriť jednoducho klímu možného. Nemali by sme plitvať peniazmi, ja som posledná, ktorá by takéto niečo podporovala, ale myslím si, že musíme podporovať také projekty, ktoré pasujú do tých cieľov a potrebujeme jednotný e, dopravný priestor, musíme využiť peniaze a umožniť také projekty, ktoré by učinili zadosť tomu, čo potrebujú členské štáty. Ak tu máme takú banku ako Rovská investičná banka, ak táto sa rozhodne vyplatiť iba projekty, kde sa to oplatí, tak samozrejme je to v poriadku. Ale ak si banka povie, že máme expertov a odborníkov vo všetkých oblastiach a my sme tí, ktorí hodnotia eh, dodané projekty podľa ich aplikovateľnosti, podľa ich odbornej relevantnosti, tak je to už trochu problematické, pretože koľko zamestnancov potom potrebujú, koľko to bude stáť na to, aby takéto projekty takýmto spôsobom hodnotili, že či budú financované alebo nie. Hovorím to trochu z vlastnej skúsenosti. Ja som z mladého mesta z Rakúska, z známeho mesta. A vtedy vlastne kolegovia sa vtedy obrátili na Európsku investičnú banku a pokiaľ ide o EFSI, skúšali zistiť, či by bola financovateľná takáto mestská banka. A išlo o malý projekt a bolo nám povedané vlastne, že na prvý pohľad by sa to dalo financovať, ale už sa to potom nerobilo. Ďalej nikdy sa to nepovedalo celkom jasne, čo bude financovať FC, FC čo by mohol financovať Európska investičná banka, to, čo nám vždy hovorili. A to počúvame aj v ostatných oblastiach zo strany Európskej investičnej banky, že nechcú mať žiadny politický vplyv. Teraz som počula od kolegu Zola, že sú tu politické takisto ovplyvňovania, tak je tu to politické ovplyvňovanie, alebo nie je to dobré, alebo nie. Môžu intervenovať iba jedni, druhý zasa nie, tí, ktorí tam pasujú, tak to je v poriadku. Je mi, mi ťažké porozumieť tomu, že ako vlastne banka rozhoduje, ako ďalej bude európsky dopravný priestor e, vytváraný, čo bude financované a čo nebude financované. A čo vlastne stále zažívam a čo ma veľmi ruší, je to, že tu máme tú komisiu proti Európskej investičnej banke, proti účtovnému dvoru, proti parlamentu. Ak by to nemal byť spoločný príbeh, tak sa vlastne nikam nedostaneme s tými našimi cieľmi v Európe a budeme robiť jednoducho to, čo vlastne sme tu mali aj z toho evaluačného miesta, čo pani povedala, že sa bude evaluovať a sami si vlastne vyberú, čo budú evaluovať, že chcú byť nezávislí. Ďakujeme za to poučenie, že sme sa konečne vlastne v našom výbore dostali, dozvedeli, že čo to vlastne evaluácia je. Evaluácia je dobrá, o tom nepochybujem. Opakujem to stále dokola keď sa človek rozhodne pre projekt, tak jednoducho od samého začiatka, začiatku sa vyhodnocujú kritéria. Pozerá sa na to, či takýto projekt realizovateľný, ako vyzerá plánovacia fáza, či to je zmysluplné, ako potom vyzerajú výberové konanie a tie peniaze vlastne iba podľa tý, postupne týchto fáz môže byť vyplatené. ale vypláca sa to v podstate vždy až vtedy, keď sa niečo realizuje. Nedostaneme peniaze dopredu a potom sa ešte 5 rokov neskôr overuje, či tie peniaze boli investované alebo nie. Potom my všetko v našom výbore pre kontrolu rozpočtu poznáme, pretože našťastie máme aj e, účtovný dvor, ktorý robí mimoriadne správy, aj pokiaľ ide o oblasť dopravy a ostatné veci, čo vlastne pre nás je dosť také ťažké, pretože nechceme, aby tu došlo k plitvaniu daňový, peňazí daňových poplatníkov a nastávam názor, že parlament pozostáva zo strany politikov, ale sú to ľudia, ktorí vlastne boli zvolení a parlamentu môže človek dôverovať, či nejaký, porlom, či nejaký projekt sa podporí alebo nie a nie je potom nejako veľkoryso na konci sa kontrolujú veci, či tie odporúčania alebo boli dobré alebo nie. Takže chcem ešte raz apelovať na to, že pokiaľ ide o tieto diskusie, treba sa sústrediť predovšetkým na tie veľké ciele. Keď hovorím už o doprave, sme ostali pri téme, pokiaľ ide o dopravný priestor a všetky tie úsilia, aby sme robili všetko spoločne, aby sme tieto ciele jednoducho spoločne realizovali, aby sme investovali správnym spôsobom, aby konečne parlament bol vnímaný ako partner. Ja, besten Dank, wenn Sie reagieren wollen, bitte schön. Keď chcete reagovať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že z filozofického hľadiska sme na rovnakej strane ako vy. Rovnaká venová dĺžka. Súhlasím s tým, že musíme spolupracovať na to, aby sme projekty realizovali a uistujem vás, že banka sa nepovažuje za nejakú prekážku, ale členské štáty a orgány v členských štátoch, ktoré vytvárajú vlastne tu takéto transportné projekty a tí, ktorí kontrolujú tieto rozhodnutia, nie je to banka, ktorá kontroluje tieto rozhodnutia, je to komisia, ktorá ich rieši. Takže my podporujeme tieto projekty a ak projekty plnia tieto kritériá realizovateľnosti, tak potom vlastne ich stanovili členské štáty, tak potom my to môžeme financovať. Ale my sme bankou a my chceme dať peňažšie peniaze na konci dňa vlastne naspäť. Takže my sa pozeráme na to, či sa tie peniaze alebo požičky dajú splatiť. A to nesúvisí s nejako s politickými voľbami. To je jednoducho nepríjemná pravda. Nemôžete počuť peniaze, keď si myslíte, že ich nedostanete naspäť. Ako chcete zaplatiť infraštruktúru dopravy, sú tu iba dve voľby. Takže buď platíte cez dane, to je historicky normálny spôsob, alebo niektoré členské štáty rozhodli, že sa budú splácať cesty prostredníctvom napríklad my, tak ako to poznáme z Francúzska. Takže toto sú voľby, ktoré poznáme. Banka sa teda vníma skôr ako taký mediátor, nie ako prekážka. Pokiaľ ide o tú fyzickú, fyzický monitoring, to je veľmi dôležité, ale realizu- máme tu dočinenia skutočne častokrát s dobre fungujúcimi štátmi, takže môžeme im umožniť, poznáme už celé roky, vieme, akú majú výkonnosť, takže môžeme im umožniť určitú mieru slobody. Takže je tu určité hodnotenie rizika, ktoré je potrebné ohľadne toho, že do akej miery môžeme našich promotérov kontrolovať. Alebo by sme mali kontrolovať. A ešte posledná vec na záver. Pokiaľ ide o veľkosť projektov, to je takisto niečo, kde vlastne máme určité problémy. To pripúšťam, pretože máme veľké projekty, pracujeme ťažko na tom, aby sme e, realizovali projekty, aby sme jednoducho podporili malých promotérov, ale snažíme sa e, mať v tejto oblasti možno lepšie výsledky. Avšak ide tu o to, koľko máme ľudí k dispozícii, pretože malý projekt si vyžaduje takmer toľko úsilia na pochopenie ako veľký projekt. Takže potom máte oveľa viac zamestnancov, takže je tu určitá vyváženosť toho, čo chceme dosiahnuť. To sú všetko komplikované záležitosti, ale ďakujem. Pán Liberacký. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak dovolíte, tak by som sa vyjadril trochu osobnejšie. Hovoríme tu o období 20 rokov a súčasťou toho je napríklad aj moja aktivita ako člena polskej vlády a bol som zodpovedný za spoluprácu s Európskou investičnou bankou a musím povedať, že táto spolupráca bola oveľa lepšia ako so Svetovou bankou a s inými inštitúciami, ale ak sa pozriem na ten zoznam pôžičiek, že aké sú vlastne efektívne tieto pôžičky v rámci finančných operácií. ako Európska investičná banka obstojí v porovnaní s ostatnými bankami, napríklad s Európskou bankou pre obnovu alebo so Svetovou bankou, keď sa pozrieme na tie údaje, tak musíme súhlasiť, ale čo nesmieme robiť, nesmieme zabúdať na to, čo nefunguje, alebo čo jednoducho ide protiklade k našim očakávaniam. Máme tu dlhý zoznam našich výhrad, ale chcel by som trochu dať, zasadiť veci do kontextu, porovnať teda projekty, ktoré sa nevydarili, s celkovým počtom vynaložených finančných prostriedkov. To znamená, aké je percentuálne vyjadrenie projektov, ktoré zlyhali z celkového počtu peňazí, ktoré boli na toto uvoľnené. Ja som z tzv. nových štátov a hovorím s uspokojením, že určité nezrovnalosti alebo viac než nezrovnalosti podvody vidíme, že podvody vlastne sú aj v starých, aj v nových členských štátoch. Takže ten pomer je rovnaký. To znamená, tu sme zhruba na rovnakej východzej pozícii. A páčilo sa mi, čo povedala Európska investičná banka, konkrétne, že analýzy musia byť vykonávané na základe výpočtov z jednotlivých oblastí nielen na základe projektov. To znamená, že chcete vidieť celý les, nielen iba stromy. Takže moje stanovisko je také, že Európska investičná banka by nemala hovoriť o tom, ako apolitická je, pretože vy ste našou bankou, vy ste bankou Európskej únie. A každé rozhodnutie, pokiaľ ide o priority, je vlastne politickým rozhodnutím a vašou úlohou je vyhodnotiť, že či projekt je realizovateľný, že aké budú, aká bude návratnosť e, investícií, ale my vám dávame zoznam projektov, takže by možno bolo lepšie, ak by sme spolupracovali a spolupracovali nielen ex post, ale aj v súčasnosti a dokonca niekedy aj ex ante, pretože toto by nám umožnilo lepšie sa pochopiť pretože niekedy tie odpovede, ktoré nám dávate, sú také, že poviete, že nie, to nie sme my, to nie som ja, to je niekto iný, tak to aspoň riadiaca rada vždy sa vyjadri, poviete, že my nie sme v tej rade. Takže to je jednoducho presúvanie z toho čierneho Petra a to sa mne nepáči. Potom je tu ešte ďalšia otázka máme určitú orientáciu na základe výkonnosti. To je pre nás kľúčové. Musíme analyzovať, čo sa vlastne deje momentálne. Hovorím tu teraz o tej dopravnej infraštruktúre. Máme Connecting Europe Facility, máme tu Junckerov plán a máme tu takisto príjmateľov. A ja ako banka, ja ako banka by som očakával, že sa tu bude analyzovať určitá kontinuita, určitý rytmus, ktorý sa dá vnímať v rámci implementácie projektov, napríklad pokiaľ ide o transné európske siete. Napríklad v mojej krajine 4 miliardy eur musí byť vynaložených tento rok, ale v ďalšom roku to už bude 17 miliard. Takže moja otázka je nasledovná. Pokiaľ ide o výrobné podniky producentov produktov prežijú vlastne do konca roka? Pravdepodobne nie. Takže možno vy, alebo vy spolu s nami by ste mali vyslať určitý e, varovný signál ohľadne toho, že kontinuita je veľmi potrebná. Pretože v súčasnosti sme prijali 30 vlastne už uplynulo 30 finančného obdobia finančného výhľadu, pokiaľ ide o čas, ale pokiaľ ide o peniaze, tak sme vynaložili iba pár percent z celkovej sumy. Takže toto vlastne sa týka tej otázky. Naše peniaze sa skutočne využívajú správnym spôsobom? Využívajú naši príjmatelia týchto pomo- tejto pomoci tie peniaze správnym spôsobom? Súhlasím s tým, čo povedal pán Pinkston ohľadne toho, že my musíme myslieť predovšetkým na zodpovednosť vlád. Európska komisia v rámci našej monitorovacej funkcie Európskej vlády, Európska investičná banka? Pretože si myslím, že keď hovoríte o tom, ako je všetko zlé a prišli sme o miliardu tu, milión tam, sem, ale keď sa pozrete na celkový obraz, je dôležité je to, že dosiahneme ten konečný cieľ. To je môj ten posledný bod k Junckerovmu plánu. Má EIB, respektíve plánuje nové nástroje, ktorými sú projektové bondy. Chcete využiť tieto nástroje do vyššej miery v rámci Európskej únie, pretože toto je niečo, čo by mohlo prispieť k rastovému faktoru a mohlo by to spôsobiť, že tieto projekty by boli zaujímavejšie pre komerčné banky. Musíme to analyzovať. Musíme analyzovať, čo komerčné banky robia a čo robí EIB, podľa akého rytmu. Takže toto je taký výber tých zaujímavých vecí, avšak aby som zhrnul môj názor akým spôsobom EIB pôsobí, tak ten je v zásade pozitívny. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Vorgen, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani, pani predsednička. A začnem pozitívne, že vo Velse sme mali veľké množstvo projektov, ktoré boli úspešne financované Európskou investičnou bankou a bez ktorej by sme sa nepohli. A mnohé z týchto projektov mali veľmi veľký dopad na hospodár, ale samozrejme množstvo týchto spôsobov financovania je pomerne nových, takže sú problémy. Takže sú tu problémy a máme k tomu aj niekoľko otázok, aby som vám nezabral príliš eh, veľa času. Väčšina otázok sa bude sťahovať pánovi Valentajnovi, ale vy ste spomínali v prezentácii, aká je situácia. Možno by ste to mohli upresniť. Myslím si, že každý si myslí, že množstvo peňazí, ktoré plinie z iných fondov, ako sú štrukturálne fondy, sa bude spoliehať v čoraz väčšej miere na alternatívne možnosti eh, financovania. Takže Myslíte si, že budeme mať dostatočné množstvo financí do budúcnosti? Druhý bod, o ktorom ste hovorili, je to, že ste mali pocit, že nie je dostatok pripravených, pripravených projektov v nejakej projektovej databáze. Je to tým, že členské štáty nepripravujú tieto projekty, alebo e, pri, alebo nekontaktujú Európsku investičnú banku a kontaktujú nejakú inú inštitúciu. Pretože fondov je nesmierne veľa. Je tu e, CEF a ostatné nástroje. Takže moja otázka k tomuto je, e, hľadáte príležitosti, ako skombinovať všetky tieto fondy dohromady, aby ste mohli financovať oveľa rozsiahlejšie projekty, pretože si myslím, že to by dávalo zmysel Avš, pretože v súčasnosti to možné nie je, pretože jednotlivé tie fondy majú e, rozličné pravidlá. Možno by bolo dobre zlúčiť tieto zdroje. Ďalšia otázka je otázka, ktorá sa e, týka rozhodovacieho procesu o tom, ktoré projekty budú financované, keď sú e, projekty predložené predstavencu, takmer vždy sú schválené. A poviete si, že to je dobré projekt a zaslúži si financovanie. Čiže čo ovplyvňuje tento proces v tej konečnej fáze? A e, posledný bod je e, výstupy. E, váš kolega hovoril o vyhodnocovacom procese, ale o rôznych typoch výstupoch. E, či už je to navýšenie pracovných miest, zníženie cestovného času pri infraštruktúrnych projektoch. Ale takisto to môže byť aj zlepšenie životného prostredia. Takže ako hodnotíte takéto výstupy, takéto vplyvy a ako sú prioritizované, ktoré také, keď si tieto výstupy môžu protirečiť? Áno, to je pomerne široký zoznam. Ešte e, pán Flanagan, ešte nie sme nevyčerpali otázky. Ďakujem veľmi pekne. To bola veľmi zaujímavá prezentácia. Mám otázky pre Nila Valentina a pre pani Ivory. Hovorili sme pri natienení vašej práce a hovorili ste o požiadačiavaní na medzinárodných trhoch. Kladiem si otázky, či sú aj nejaké projekty financované priamo z ECB. A keď hovoríme o negatívnych a keď hovoríme o posilňovaní európskej ekonomiky na základe toho, že si ľudia musia požičovať peniaze na to, aby si nakúpili hračky pre deti alebo išli na dovolenku. E, dávalo by väčší zmysel, keby toto požičovanie bolo cieľenejšie a vytvoriť niečo udržateľnejšie, napríklad infraštruktúra. Môžete požičiavať aj, e, a poskytovať úvery aj v týmto spôsobom. To by znamenalo, znamenalo e, požičiavať naozaj v prospech Európskej únie, pretože ste spomínali nízke úverové sadzby, napríklad požičky farmárom na 3 vzhľadom na to, že banky v rámci kvantitatívneho uvoľňovania e, dostávajú poplatky za to, že príjmajú peniaze. Takže neexistuje lepší spôsob, ako spravodajca spomínal, urobiť nejaké spoločné riešenie, pretože sme v tom spoločne. Takže zaujímavá, čo by ste k tomuto mohli povedať. Bolo zaujímavé vypočuť si, čo hovorila aj Ivory, zvlášť tá otázka vo vzťahu k Írsku. Pozeral som sa na peniaze, ktoré boli e, uverované v posledných rokoch Samozrejme uvedomujem si, že e, kríza bank významne ovplyvnila Írsko a množstvo ľudí. Chcel by som vedieť, či, či boli nejaké požičky írským bankám, alebo e, či zhoreli v podstate e, samostatne a či vníma generálne riaditeľstvo nejaké problémy v tejto súvislosti a či naozaj hĺbkovo vyšetrujete čokoľvek, do čoho investujete peniaze. A samozrejme, aké sú tie varovné príznaky, ktoré sledujete. Takže kladiem si otázku, všimli ste si tento treť, alebo popálili ste sa. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vrátim sa k otázke pána Bóna. Čo sa týka situácie e, financovania e, z Európskej investičnej banky, banka ako kolega e, z Írska vysvetlil, požičava na kapitolovom trhu. To sú ľudia, ktorí sú ochotní investovať do nás a financovať naše operácie. Naša schopnosť požičiavať si od nich je, e, sa odvodzuje z toho, že veria, že im tieto peniaze zaplatíme naspäť. Takže, takže návratnosť našich investícií e, je dôležitá pre nich a pre nás je to dôležité na financovanie našich projektov. A samozrejme v tom prípade je veľmi dôležitá určitá solidnosť e, v našej v konečnej súvahe. A e, to je práve tá časť, kam prichádzajú a kde hrajú úlohu aj verejné zdroje, hm, kde sú jednotlivé aktíva. Hm, členské štáty prijali rozhodnutie pred niekoľkými e, rokmi, že navyšia základné imanie banky a e, žiadali nás, aby sme požičiavali intenzívnejšie. A to sme aj urobili. Takže pokiaľ existuje zdravý finančný manažment e, banky a je tu dôvera e, našich akcionárov, potom by sme mali byť schopní financovať naše fungovanie. Nie sme pod rovnakým e, rozpočtovým tlakom ako napríklad komisia, ktorí sa spoliehajú na prevody daňových peňazí. My si požičiavame tieto peniaze a musíme ich potom splatiť. To je disciplína e, toho, čo znamená poskytovateľ úverov. Čo sa týka databázy projektov, hovorili sme o tom, že sa nepripravovalo dostatok projektov alebo dostatok projektov nežadalo o financovanie o investič- e, od investičnej banke. Je to skôr spôsobené tým, že sa všeobecne očakáva, že bude menej peňazí k dispozícii a tým pádom prichádza a e, menej projektov, keď očakávate, že ministerstvo dopravy alebo regionálny e, orgán e, nebude stavať, tak ani nepripravujete projekty. To je ten zásadný problém. Myslím si, že pokiaľ je banka aktívnejšia a pokrýva čoraz viacej žiadateľov, a kontaktuje viacej predkladateľov ako e, v minulosti, pretože je čoraz ťažšie nájsť tý správny druh projektov. Súhlasím s tým bodom o veľkom množstve rozličných e, fondov, e, pretože keď si robíte na dennodennej báze, je to pomerne metujúce. Nie každý však má to podnikateľské správanie pretože to, čo sa banka či komisia snaží urobiť, je vytvoriť niečo, e, čo by bolo cieľené na určité odvetvie. Napríklad CF sa e, sústredí na dopravu a máme tu aj iné iniciatívy v iných odvetviach. A môže to byť na prvý pohľad veľmi metúce. E, banka sa snaží ísť napriek, naprieč týmito odvetviami. Je to tzv Mm, bankové združovanie, pretože do banky môžu prichádzať zdroje z rozličných e, miest. A naši, e, naši klienti nemusia vedieť, odkiaľ presne pochádzajú tieto peniaze, či je to CF, či je to komisia alebo iné. A nikto nemusí zaujímať. Vedia, že sú to verejné zdroje Hovorili sme tu aj o screeningu. Screening je vlastne to, čo predchádza tomu, či sa projekt schváli alebo nie, a rokovaniu v predstavenstve. Ehm, samozrejme, predstavenstvo viackrát veci vráti. Sú to v podstate bankové služby, ktoré sú technokratickej povahy. A nemali by sme byť politickou organizáciou aj keď v podstate ňou sme v podstate. Avšak príjmame rozhodnutia na základe faktov a racionálnych rozhodnutí. A to je ten spôsob, ako sa snažíme pracovať. Takisto sme iba ľudia a niekedy fungujeme aj na princípe, kto prv príde, ten prv melie. E, pretože nechceme e, prioritizovať e, investičné aktivity e, žiadateľov alebo jednotlivé členské štáty. Poskytujeme iba finančné služby. Čo sa týka výstupov, robíme veľa vecí, o ktorých ste spomenuli. E, samozrejme, trh práce je jednou z týchto vecí. Je to pomerne ťažké odhadovať. Máme e, empirické dôkazy o tom, koľko dočasných eh, pracovných miest môžete vytvoriť a, a vieme konzistentným spôsobom odhadovať dopad na zamestnanosť. Eh, eh, vieme samozrejme sa spýtať aj našich klientov, koľko ľudí plánujú zamestnať. Nie je to dokonalá metóda, avšak zaoberáme sa aj touto témou. Čo sa týka otázky z írskej strany. Myslím si, že som hovoril o tom fakte, že poskytujeme overy, podobne ako ECB, avšak EIB má dohodu s ECB pre núzovú úverovú linku. Nie je to moja expertíza, ale chápem, že to takto funguje a nie je to niečo, čo by sme plánovali využiť. Je to E, rutinný spôsob požičiavania z našej strany. Je to súčasť bezpečnostnej siete. Čo by som dodal, že banka nepožičiava e, za menej než 3 až 4 roky. To je minimálne trvanie a že je to 12 e, rokov. Spolupracujeme s verejnými inštanciami, ktoré majú e, dlhopisy na mnohé desaťročia. Nenájdeme komerčnú banku, ktorá by vám dala takéto peniaze na 30-40 rokov. Toto je teda úlohou takejto verejnej infraštruktúralnej banky dať prostriedky na e, takéto projekty. My vlastne nie sme v e, tom krátkodobom cykle, ale existencia relatívne lacných prostriedkov na trhu e, nás vlastne čo si stála. Nepoznám podrobnosti, pokiaľ ide o Írsku banku. S Írmi sme strávili mnoho času, viem o ich e, investičnom programe, ale pokiaľ ide o krízu, kto sa popálil? Už každý, podľa mňa. My sme boli šťastní v tom, že sme verejná banka a nerobíme tie nerozumné, špekulatívne, komerčné aktivity, ktoré ľudí dostávali do problémov. Nerobíme eh, nehnuteľnosti, podiely, nehráme na, na trhoch. Máme veľmi konzervatívnu politiku. Správame sa zodpovedným spôsobom, takže práve preto počas krízy sme boli vlastní, boli našemu modelu atraktívni. Mali sme portfólio projektov, ľudia to rozumeli, členské krajiny ako akcionárov Stali sme sa veľmi atraktívnymi, takže v mnohom ohľade sme prešli krízou v podstate bez ujmy. Boli tu operatívne otázky, veľké portfólia v mnohých krajinách. Mnohé krajiny trpeli. Sme aktívni, takže máme tu podporovateľov a stále pracujeme na týchto problémoch. A to je vlastne druhý problém. Nemusíme ako verejná banka pomáhať iným. Možno idem pomáhať v problémoch, takže naozaj to je ďalšia výhoda našej osobitnej povahy. Málo inštitúcií má tak, takéto privilégium naozaj. Pani Umpracla. Rada by som len doplnila. Vy ste spomenuli ECB, ktorá dáva prostriedky do súkromných bank na rôzne druhy e, aktivít, ale Vidíme, že banky nepožičiavajú. Teraz treba povedať, a ak tak činia, nerobia to za rovnakých podmienok ako pre e, centrálnu banku. S malými a strednými podnikmi e, to robíme so súkromnými bankami. Nie však ako centrálna banka. Dávame tie e, prostriedky. Vrátanie toho, že musia finančné výhody e, transferovať musia potvrdzovať, dokazovať a explicitne dokázať, že sú to prostriedky EÚ. Je tu celá tá kalkulácia, ako sa to robí evaluačne. Takto tomu nebolo totiž v minulosti. Požičiavalo sa súkromným bankám, oni potom požičiavali, pretože sme mali register všetkých. Museli sme zisťovať, za akých podmienok. Toto totiž teda bola zmena zavedená v roku 2008 na nové produkty. My sme to potom evaluovali to je e, kontrakt kontrakčné a takto to treba robiť iba malé a stredné podniky v Európe. Ďalší rečník. Rád by som sa vrátil k určitým e, bodom. Zajtra tu bude správa chcem vám ukázať tie prepojenia aj s jednotlivými e, projektami. Tu neboli opodstatnené dôvody pre OLAF, aby vyšetrovali. Ak aj spolupracujú tieto inštitúcie, nie je neznamená to, že nemôžu byť vyšetrovania a sú tu tiež pochybnosti, prečo OLAF tento prípad neuchopil. Je tu ekonomický systém. Pokiaľ ide o politikov, členov Otázka je, prečo vlastne banky nezmrazujú tieto poži- požičky a prečo nejdu do projektu, projektových bondov. Sú tu seriózne obavy v tomto. Ďalej, pokiaľ ide o, o bola tu otázka spravodajcu politický tlak banky, je to pozitívne, negatívne E, treba podporovať európske politiky. To, taký je štatút. To je celkom široký pojem. Ako súčasťou tohoto, ak členské krajiny vyvíjajú tlak, pokiaľ ide projekty, ktoré majú pridanú hodnotu, potom si podľa, podľa mňa tu nie je problém. Pro, problém je skôr vtedy, keď hovoríme o projektoch, ktoré by mohli byť proti niektorým princípom, európskym hodnotám alebo voči niektorým zákonom, legislatíve EÚ. EU a to je situácia, kde musia byť vlast, e, vlast, vlastne určité záruky, aby sa e, to, e, aby to bola rovnováha v takýchto projektoch. Možno zo pár slov, pokiaľ ide o výber projektov a politický tlak, je dôležité pochopiť, že banka má množstvo možností preverovať. A prvá otázka teda znie, keď tu máme tieto projekty, ako určite je to diskusia s členskými krajinami, s ich ministerstvami, jednotlivými orgánmi, agentúrmi, agentúrami. To je prvá vec. My si tie projekty nevymýšľame. Potom požadujeme e, list eh, ministrom financí v daných príslušných krajinách, kde sa vstupuje do operácií s týmito partnermi na tento projekt. Členská krajina teda musí schváliť a potom máme komplikovaný proces, to je postup podľa článku 19 konzultácie so všetkými generálnymi riaditeľmi, vrátanie obstarávanie, štátna pomoc, aj sektorálne týmy, ktoré majú záujem. Je tu kontrola do, od sesterských inštitúcií, kde je naozaj aplikácia legislatívy vymáhanie legislatívy ako súčasť tohto mandátu. Potom sa snažíme riešiť tieto projekty, ako som vysvetlil, technokratickým spôsobom a spolupracujeme s riadiacou radou. A politický tlak sa netýka konkrétneho projektu, zabezpečuje sa, aby to bol dostatok aktivít v tej krajine, je zriedkavé, že by sa hovorilo, že sa musí robiť ten či onen projekt. Z časti tu bude ten problém, že myslím si, že tá myšlienka, že by to niečo, e, že by to bolo nevhodné, to sa sú tu rôzne zábezpeky, takže toľko. tá otázka nás, e, toho návratu nás tu zamestnáva. Rada by som sa poďakovala za prvú časť otázky financovania e, projektov zo strany EIB. Chcem vám povedať, že e, tie jednotlivé projekty nás ešte budú zamestnávať. Vidím tu predsedu dopravného výboru pána Kramera. Tešíme, že ste tu. Mali by ste si možno tiež pozrieť projekty, pretože sú to projekty, ktoré eh, môžu mať riziko. Implementácia na, eh, na príklade pro, eh, projektu Lyon Turín. Sú tu predstavitelia, pán Duminil z prevádzkovateľskej spoločnosti, pán Ibanez a pán Ortiz, ktorých nedostanú slova. Bolo by dobre, keby, keby sme hovorili všetci e, do, e, maximálne dohromady, tak 50 minút. Ďakujem za túto iniciatívu. Ak mi dovolíte dve slova k predošlej rozpráve, pretože pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Rozpráva, ktorá, ktorá by mala podľa mňa určite pokračovať. Pani Šmit, vaša spravodajkina nám to pripomenula. Je tu určite potreba financovania v dopravnom sektore a toto je ten dôvod, prečo potrebujeme viac zapájania EIB v dopravnom sektore, viac než menej. Myslím si, že za posledné roky sme videli EIB ako oveľa viac reaktívnejšiu cieľom e, európskych politík a určite tiež bližšiu k aktivitám európskych inštitúcií. Myslím si, že prvá vlna projektov z e, vo fondu EFSI je ďalším príkladom toho, čo môže robiť EIV, aby slúžila nielen rastu ale i celkovým politickým iniciatívam banka e, nefinancuje len cesty, ale ide o do riskantnejších projektov a to je dôvod, prečo poskytujeme financovanie banke, aby sme postupne išli e, na terén riskantnejších projektov. To samozrejme zahrňa i požiadavku väčšej miery kontroly zodpovednosti a preto verím, že je to dôležitý pravidelný dialog. Z mojej skúsenosti, a my určite spolupracujeme s bankou na viacerých projektoch a nástrojoch, nikdy sme nezoznamenali nedostatky v, tej, v tých všeobecných kontrolných opatreniach. Všeobecne však to, čo nám poskytol pán Sol, to boli zaujímavé aspekty, kde sú potrebné zlepšenia, pokiaľ je to organizáciu, verejnú organizáciu. Vždy máme povinnosť neustále zlepšovať práve keď inštitúcia rastie a mení povahu svojho financovania, pokiaľ ide o dimestre, nás zaujíma tá správa, ktorá zajtra bude k dispozícii. Takže chcel by som mať kópiu aj tohto, pretože je to dôležitý projekt. A chceme vidieť, či tá správa obsahuje zaujímavé informácie. Končím túto vsúku, avšak bolo treba doplniť tú diskusiu. A teraz sa budeme venovať tej infraštruktúre, pokiaľ ide o ten projekt Lyon-Turín. Lyon Turín hneď vedľa miestnosti, tam bývali podpredseda Julio de Palacio, je tým komisárom, podľa ktorého sa tá miestnosť volá, ktorý vlastne podporoval infraštruktúru dopravy, ktorý podporoval tieto nové nástroje a ktorý podporoval aj tento projekt. Takže vlastne ide o zaujímavú zhodu okolností, ale pozitívnu zhodu okolností, ak by som mohol povedať. Myslím, že celkové, celkové zasadenie sa zlepšilo. Pokiaľ ide o to, čo poskytol tento parlament, tie diskusie, ktoré sme s vami mali, ktoré vlastne viedli k týmto novým nástrojom a ktoré vedú k tým odporúčaniam auditorského dvoru, kde sa vlastne uvádza, že v rámci toho že v rámci toho TENTY sa prichádza k novém, novým projektom, ktoré majú viesť k k geografickým koridorom, takisto aj k tematickým koridorom. A vlastne sa tu spolupracuje a je tu, kladie sa dôraz na inovácie. Pre všetkým pokiaľ ide financovanie tej soft infraštruktúry a takisto aj pokiaľ ide o formu financovania, a to vytvára to prepojenie s Európskou investičnou bankou prostredníctvom nových finančných nástrojov. Ďalšia dôležitá inovácia, ktorá veľmi zlepšila podľa môjho názoru ten celkový výkon toho programu, ale aj naliehavosť toho, čo sa financuje, je vytvorenie a vlastne je to reprezentované aj zo strany viacerých skúsených kolegov, ktorí sú za mňou a pokiaľ ide o výkonnú agentúru, kde to vlastne začalo s manažmentom tých TNT projektov a bolo to také úspešné, že to rozšírilo ten mandát na všetky aktivity dopravy, takisto ICT aktivity v kontexte Connecting Europe Facility, ale aj v kontexte Horizon 2020. Viedlo to teda k lepšiemu výkonu. Sme oveľa rýchlejší, pokiaľ ide o výkony, pokiaľ ide o rozhodovanie o financovaní, pokiaľ ide o odsúhlasenie grantov, sme veľmi dobre vyzbrojení na to, aby sme sledovali tie projekty aj počas ich života, aby sme ich sledovali cez nástroje ako kontroly, audity a takisto, aby sme sledovali tieto projekty aj pokiaľ ide o kvalitatívny spôsob, kde máme aj vysokorizikové projekty, ktoré vlastne sledujeme nielen podľa toho, aké majú výkony, ale aj podľa toho, či dodržiavajú všeobecné pravidlá, ktoré vlastne vyvstali z výberových konaní a ďalších kritérií. Takže pokiaľ ide o mňa, žiadate nejaké zlepšenia, čo by sa dalo zlepšiť, keď sa pozrieme na projekty ako Lyon Turín. Myslím, že prvá kapitola, čo by sa dalo zlepšiť, je celková správa. Členské štáty sú dosť zastarané, staromodné, pokiaľ ide o cezhraničné sofistikované projekty, využívajú zastarané nástroje, medzivládne konferencie, dohody, hoci Európa. Ská legislatíva umožňuje sofistikovanejšie a účinné nástroje európsky, typicky európskeho charakteru. To je teda moja prvá pripomienka. Druhá pripomienka je, že oveľa rýchlejšie v rámci projektu, a sme sa naučili vlastne z Lyon Turína, treba zriadiť riadiacu, riadiaci úrad, to je vlastne to, čo teraz sledujeme systematicky pri všetkých týchto rizikových projektoch, ako napríklad Real Baltica, alebo pokiaľ ide o Severnoresko, to sú veľké cezhraničné projekty, kde sa to sleduje od samého počiatku. Je tam implementujúci úrad, ktorý vlastne reprezentuje e, záujem všetkých krajín, ako aj všetkých zúčastnených strán. A tretie ponaučenie je, podľa môjho názoru, aby sme boli trochu konkrétnejší za nás, pokiaľ ide o celkovú genézu projektu, ktoré sú prepojené vlastne s akceptáciou zo strany verejnosti. Ak tento projekt sa stále vníma, ten projekt Lyon-Turín, pokiaľ ide o jeho dopad, tak je to tak, pretože v samom počiatku tohto projektu, to znamená pred 20-15 rokmi, boli urobené nejaké chyby, boli rozhodnutia, ktoré vlastne boli v tom zmysle, že sa tu bude veľa investovať, ale bez nejakých potrebných krokov vopred, pokiaľ ide o verejnú akceptáciu. To znamená, treba si najprv získať srdcia ľudí a takisto treba získať aj rešpekt ľudí, pretože vlastne ide o veľa verejných peňazí. Preto tento projekt Lyon Turín urobil vynikajúcu kampaň a celé to viedlo k masívnej podpore tých postihnutých komunít, ktorých sa to týka v samotnom regióne, ale aj ostatných komunít v Európe, ktoré budú mať z toho prospech. Toto sa otvára regiónu ako Taliansko a potom ešte aj zvyšnému, zvyšnej časti Európy. Tretia, tretie ponaučenie, myslím, že to je kontext toho, čo sme tu práve pre, roz, pre spomenuli, je to finančné inžinierstvo. Nie sú tu žiadne projekty, ani pri takých veľkých, ako napríklad Lyon Turín, alebo nie sú až také tradičné, tak nie sú tu dôvody, prečo by nové finančné prostriedky nemali byť využité. A tu sme možno do toho vstúpili trochu neskoro, na to, aby sme začali hľadať nové alternatívne formy financovania. Z talianskej a francúzskej strany sa urobili patričné kroky za pomoci komisie, aby sa čo možno najviac využila tá daň, ktorá sa dá napríklad z cestnej premávky získať, na to, aby sa získali ďalšie peniaze na tento projekt, ale myslím, že to je dôležitý aspekt, ktorý treba jednoducho od samého štádia brať do úvahy. A posledné odporúčanie, ktoré chcem urobiť, je využívať expertízu, ktorú vlastne máme v rámci agentúry INA. INA predovšetkým pokrýva tie aspekty súvisiace s výberom projektov, kontrolou projektov, schopnosťou počas života chodu týchto projektov získať peniaze, ktoré neboli vynaložené z iných projektov, podľa pravidla využito alebo to strať, na to, aby sa tieto peniaze dali do iných projektov a INEA ešte stále má potenciál na to, aby nám pomohla v oblasti finančného inžinierstva. Tam sú odporúčania vo forme financovania a aj pokiaľ ide o implementáciu projektov. Pomáha nám agentúra počas vlastne toho života tých projektov riešiť ťažkosti, ktoré tu tradične máme v rámci cezhraničných projektov, napríklad tende, verejné tendre, to je problém napriek novej legislatíve o verejnom obstarávaní, kde sú obsiahnuté špecifické črty takýchto projektov, potom takisto aktualizácia dopadových štúdí na, alebo dopadu, hodnotenia dopadu na životné prostredie, ktoré vlastne blokujú častokrát a stoja veľmi veľa peňazí a niekedy stoja teda nielen peniaze, energiu, ale aj čas. Ďakujem pekne za prehľad a za tie konkrétne príklady, kde ste sa poučili. To je taká meta oblasť. Teraz zostane slovo ďalší rečník. Ďakujem za vašu flexibilitu, pretože ste, ste sa až neskôr dozvedeli, že pri, budete musieť hovoriť, takže máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za pozvanie. Som predsedom spoločnosti, ktorá sa nazýva DELT. A to je ten alpský tunel Lyon-Turín. Počas pár minút budem sa teda vyjadrovať k tejto téme tohto vypočutia, to znamená pokiaľ ide o kontrolu projektu, pokiaľ ide o využitie finančných prostriedkov v rámci tejto infraštruktúry, takže hovoríme tu konkrétne o projekte Lyon-Turín a budem sa vyjadrovať na základe skúseností, ktorú máme v rámci správy tohto projektu ako predsedu spoločnosti LTF, potom neskôr spoločnosti, ktorá sa nazýva TELT. Takže som predsedom, riešil tejto spoločnosti, ktorá sa nazýva Tunel Euralpin Lyon Turins. Je to nová spoločnosť, ktorá tu je od roku 2015, ktorá vlastne je zodpovedná za realizáciu tej sekcie, ktorá je cez Alpy. A takisto som zodpovedný za využitie tohto tunela po, to, po jeho realizácii. Takže to je spoločnosť, ktorá vlastne je zodpovedná za ten projekt, ale rovnako sme zodpovední aj za využitie toho tunela, toho projektu po jeho realizácii. Chcel by som povedať, že táto spoločnosť bude mať takisto e, zodpovednosť za využitie linky alebo tej trasy, ktorá už momentálne existuje. To je určitá zvláštnosť, pretože vlastne takáto spoločnosť väčšinou dlho bude musieť trvať a bude mať teda hlavnú zodpovednosť to, že treba vytvoriť toto dielo, potom ho spravovať v rámci toho dua týchto liniek, to znamená klasická linka a nová a bude sa to musieť celé optimalizovať. Ďalšia charakteristika vlastne tejto oblasti je, že ide o verejnú spoločnosť. Dalo by sa kvalifikovať v tom zmysle, že je, spada pod kontrolu dvoch štátov a vlastne organizácia tejto spoločnosti, ako aj jej správa, je v rukách dvoch štátov. ako som už povedal, zišla zo spoločnosti LTF, ktorá sa venovala tej prvej etape tohto projektu, to znamená zodpovedná za štúdie a potom zhruba po 15 rokoch, od 2001 do 2015, táto spoločnosť LTF si plnila túto povinnosť štúdiom týchto projektov. To boli štúdie, ktoré vlastne boli financované zo strany troch entit, to znamená Európa na 50, z 50% a potom dva štáty, Francúzsko a Taliansko, po polovici tej, toho zvyšku 25%, 25% a Európa 50%. Táto prvá etapa práce bola teda relatívne dlhá. Niektorí si mysleli, že bola pridlhá, však ja si myslím, že tomu tak nebolo. Avšak poukázal na to aj pán Edis, toto dlhé obdobie počas neho sa vypracovali viaceré štúdie a tieto štúdie však už sú momentálne zastarané a môžeme povedať, že tie hypotézy, napríklad hypotéza dopravy alebo nákladov, ktoré boli aktuálne v roku 2002, 2003, 2004, 10 rokov po, už jednoducho ich môžeme považovať za zastarané. Takže je to dosť dlhé obdobie a má to určité nevýhody, pokiaľ ide o realizáciu takéhoto projektu, ale myslím si, že tu bola určitá výhoda v tom zmysle, že toto dlhé obdobie nám umožnilo eh, sa špecializovať v rámci tohto projektu, pokiaľ ide o technické otázky, robili sme veľa výskumov eh, do geologických, geologické výskumov sme investovali veľa peňazí, to znamená... To neznamená, že sme odstránili e, eh, riziká. A v druhom bode projekt sa vyvíjal počas tohto obdobia a bol spochybňovaný e, v Taliansku. A obyvateľia nechápali celkom, pretože už tam e, bola e, jedna rýchlostná cesta. Mohli by sme povedať, že sme, podcenili schopnosť pochopiť tento projekt, alebo respektíve ju precenili a preto sa vyskytla vysoká miera nepochopenia, e, ktorú projekt dostal minimálne na talianskej strane. To znamenalo, že talianská časť projektu musela byť prepracovaná a samozrejme to zabralo roky diskusí a sporov e, v pracovnej časti projektu a to sa samozrejme pretavilo do zvýšených e, nákladov. Spoločnosť TELT je verejnou spoločnosťou to je veľmi dôležité, aby sme vedeli pochopiť pozadie. Je to verejná spoločnosť, ktorú kontrolujú dva štáty. Správa a riadenie projektu je jednou z najdôležitejších dnešných tém. A je tu takisto aj prístup zahraničných organizácií. Avšak je tu iba jedna spoločnosť, ktorá manažuje všetky projekty, aj keď majú cezhraničný charakter. A odohrávajú sa na území s dvomi rozličnými e, právnymi rámcami. A jedna spoločnosť sa musí vysporiadať so všetkými problémami, ktoré z toho e, vyplývajú. To znamená rozličné pravidlá, rozličný e, zákony, e, politiky a e, preferencie. Organizované to bolo preto takto, aby sme vedeli prekonávať práve ten fakt, e, že je to cezhraničný projekt. Ale je to v zásade jedna spoločnosť, ktorá manažuje jeden projekt. Tak to bolo dohodnuté aj na štátnej úrovni, že to bude predstavovať štátny podnik, ktorý bude vlastne rozostúpený medzi dva štáty so zdieľanou zodpovednosťou. Avšak je to jedna jediná spoločnosť. Je tam, je tam generálny riaditeľ, ktorý je Talian a spoločnosť e, kontroluje e, kontrolujú tri orgány. Je tu predsedníctvo a predstavenstvo, je tu CDC, čiže kontraktačný výbor, a potom ešte ďalší kontrolný orgán, kde sú zastúpení predstavitelia štátu na princípe parity a predsedajú im Francúzi. A vzhľadom na to je, že SPC je orgánom auditu, ktorý rozhoduje o všetkých aktivitách spoločnosti a o možných auditoch a príjma závery a spracováva závery. Čiže toto je mm, správna štruktúra. Sú tu dvaja akcionári, Francúzska republika a Talianská republika. A takže sú tu dva akcionári, štátni a tri rozličné kontrolné orgány. Nebudem hovoriť teraz o projekte ako takom, poznáte ho a nebudem ním e, prechádzať. Avšak e, je to e, sekcia koridoru, ktorý je súčasťou transeurópskych sietí takže, a koridorov, takže všetko, čo robíme, spadá do tohto kritického európskeho rámca. Keď robíme zmeny v korodej roh, snažíme sa dosiahnuť čo najvyšší úroveň služby. A je to zvlášť eh, komplikovaný cezhraničný úsek, pretože súčasné linky eh, sú veľmi náročné aj nadmorskou výškou tunela ale aj kvôli tomu, že to je jednorúrový tunel, ktorý e, spôsobuje problémy v oblasti bezpečnosti, e, pretože e, osobné toky a tovarové toky, nákladné toky sú v tomto tovar, tuneli zmiešané. A neplní tak tým pádom moderné kritéria na osobnú a nákladnú dopravu. Je to široko rozchodný tunel európskych charakteristík eh, by bol eh, lepší, keby bol urobený dvojrúrový eh, jednokolajný tunel. V našej histórii sa nach- tu je možno rozdeliť na dve fázy ktoré sú prepojené s európskym financovaním. Prvá fáza sú prieskumné exploračné práce, ktoré boli začaté v roku 2001 a trvali 15 rokov. 1,5 miliardy v zdrojoch bolo rozptýlených v štúdiách a, a prieskume, z čoho 15 financovala Európska únia a ako sme povedali, v tomto fáze projekte musíme vyhotovať určité zmeny a schváliť projekt jednotlivými štátmi. A tieto fázy boli schválené tak v talianskom, ako aj francúzskom pred pár mesiacmi štúdie sa vzťahovali predovšetkým na prieskumné práce tie boli financované za rovnakých podmienok ako samotné štúdie. Tieto práce znamenali, že boli vykopané malé podzemné chodby, aby sme si eh, vytvorili obraz o geologickom podloží budúcich eh, tunelov tri takéto podzemné chodby boli vykopané vo Francúzsku a jedna v Taliansku. A teraz máme teda viacnásobné prieskumné štôlne. Čiže to bola veľmi rozsiahla prieskumná práca, ktorá prebiehala, pretože spoločnosť TELF pokračuje v prácach, ktoré začalo LTF od roku 2001 sme pracovali v rámci rozličných európskych programov od roku 2006 do roku 2015 a teraz v roku 2016 sme začali nové programovacie obdobie do roku 2019. Ale vidíte tu čísla, ktoré poukazujú na to, že podiel európskych investícií je naozaj eh, vysoký. Je to 50 celkovej investície Vidíte tu rozdiely medzi tým, čo bolo vyhradené Európou a čo, ktoré, aké zdroje boli použité. E, v prvom období sme vynaložili 175 miliónov z 209. Čerpanie bolo problematické. E, v ďalšom období 2007 a 2015 e, z oprávnenej čiastky 671 miliónov no bolo vyčerpaných 255 miliónov. Toto bol závažný problém kvôli tomu, že program bol pripravený a definitívne práce mali už začať a to rozhodnutie malo byť prijaté. a malo sa začať eh, s hlavnou konštrukčnou fázou a realizáciou. Avšak to sa nestalo, takže časť eh, prostriedkov účerných na čerpanie nebolo použitých v roku období 2016-19 táto čiastka ozrkadluje to, eh, že sa prijali závery toho, čo sa malo e, urobiť v predchádzajúcom období. Takže táto obdobie nebolo iba hypotézou, ale bolo založené na faktoch, vzhľadom na to, že rozhodnutie boli už prijaté a to umožnilo rýchlejšie plánovanie. Aby som uzatvoril, dovolte mi poskytnúť niekoľko dát na zamyslenie a niekoľko aj osobných záverov z vlastnej skúsenosti. Ako som povedal, plánovanie už urazilo hodný kus cesty. Projekt minulý rok bol vypracovaný na základe jasných pravidiel, čo sme navrhli, bola jasne definovaná dokumentácia, mali sme niekoľko mesiacov v ktorom sme mali e, pripraviť, aké otázky budú položené a aké odpovede vlastne odhľadáme na tieto otázky. A e, ďalší program mal byť e, dobre naplánované. Nebudem skrývať, že sme mali určité plánovacie potiaže pred príjmatím, prijatím rozhodnutia. Časový rozvrh a harmonogram bol dosť nejasný Avšak aj budúci program má určité ťažkosti a to musím pristúpiť. Tieto ťažkosti neboli e, plne eliminované, aj keď sú iné povahy. Tento projekt teda vstupuje do novej fázy a musíme zabezpečiť, aby sme adekvátne pripravili technický aspekt, e, ktorý bude kvalitný a bude e, pokrývať celý životný cyklus projektu. Musíme si stanoviť cieľa, ktoré chceme naplniť a akým spôsobom budeme organizovať projekt počas jeho trvania tak po technickej ako aj hospodárskej stránke. Samozrejme môžu sa vyskytnúť e, aj dodatočné problémy počas implementácie a realizácie, ale e, chápeme, že tieto potiaže sa vyskytli, avšak veríme, že teraz sme vo fáze, kedy dokážeme veci lepšie spracovať. Po tretie, dialog, ktorý máme o projekte s komisiou a agentúrou, je veľmi operatívny. Takže všeobecný program je odsúhlasovaný každoročne, kedy sa vyhotovuje nový, nový diel plánovania. Musíme obdržať financovanie musíme nahlasovať jednotlivé kroky tak, aby mala komisia transparentný prehľad o výdavkoch. Máme jasné účtovné záznamy a a dúfam, že nebudeme mať žiadne nepríjemné prekvapenie. A komisia nám ani nikdy ani nepovedala, že tieto peniaze vyhradené nie sú a nám ich ani nedajú. Takže z našeho pohľadu eh, je jasné, že toto financovanie bude k dispozícii. Financovanie zo eh, jednotlivých štátov však môže niekoľko mesiacov meškať, eh, takže musíme sa vysporiadať s problémom hotovostného toku, čo sa týka Talianska a Francúzska. E, v minulosti sa nám ich podarilo zvládať. E, stáva sa na komisnej strane, e, že veci prebiehajú dobre, menej dobre však prebiehajú na úrovni a zo strany jednotlivých štátov. Sme zodpovední za jeden projekt, máme dvoch akcionárov, dve kontrolné ustanovizne, Avšak vzhľadom na to, že naša spoločnosť je verejná, nie, neexistuje nejaký konflikt v rámci týchto štátov. A dúfam, že takto aj aj pri kľúčových ľuďoch spoločnosti. Sú tu denné operatívne problémy, Avšak neexistujú konflikty medzi zástupcami štátu a riade, riadením spoločnosti. A častokrát e, kontaktné osoby sa menia v závislosti od e, problému, ktorý sa rieši. Táto výstavba je verejnou záležitosťou bez súkromných e, aktérov. To znamená, že môžeme fungovať na troch rôznych prístupoch musíme byť schopní spolupracovať. Čo je zložité, je to, že musíme skombinovať situáciu, kde musíme mať priamy vzťah s EÚ na úrovni spoločnosti, pretože správny operatívny manažment musia mať neustály kontakt so službami komisie. Na druhej strane musíme mať aj kontakt s členskými štátmi a s tohto dôvodu koordinácia je nesmierne dôležitá. Musíme mať priamy kontakt so spoločnosťami z EÚ a so štátmi. Na jednej strane je tu politická úroveň, ale tiež i spoločnosť. Koordinátor je teda vlastne má byť členom správnej rady aby bol spojený s každodennosťou, transparentnosťou a kontinuitou. A máme tu tiež situáciu, ktorá je pohodlná. To zblíženie opatrne nie je to súkromný ústupok, takže nie, nie je tu zbližovanie ďalšími spoločnosťami. Charakteristiky podobné eurotunelu. Sme spoločnosť verejná, takže štáty berú všetko riziko. Traja financujúci. Treba zozbierať tie prostriedky Ďalej otázka financií. Komerčné banky nám musia e, pomôcť zvládať každodenný chod. Otázka financovania dlhodobého. 12 rokov e, práce a potom desiatky rok, rokov využitia. Takže je to dlhodobé využívanie Jedna vec je, že financovanie robia tie tri európske, tie verejné e, entity. Ale je tu tiež inteligentný apel na finančné dlhodobé zdroje, záruky členských krajín. Oni znášajú riziko, ale umož, umožní nám to optimalizovať. Štáty vedia, že majú financovať, majú svoje problémy, ale vieme tiež, že máme výdavky, hoci tá, dura, tá trvácnosť je viac, viacero desiatok rokov. Je tu vlastne štruktúra, ktorá má zaťaženie na 12 rokov, ale ktorá sa dá riešiť inteligentne. Ďakujem. Pán Ibanez je posledný rečník na zozname. Ďakujem, že môžem prehovoriť v rámci transparentnosti vám chcem povedať, Nemám žiadne ekonomické záujmy so službami alebo zdrojmi, na základe ktorých robím svoje analýzy. Som e, zo Savojska a to mi umožňuje e, e, som v poradenskom zhromaždení a to mi umožňuje transparentnosť európskych prostriedkov. Zo pár čísiel Lyon predstavuje 4, 500 e, tisíc obyvateľov aj s okolím 25 miliónov e, tisíc obyvateľov pre tunel, no, pretože veľmi často, pokiaľ ide o kapacitu, tieto dva projekty sa porovnávajú. Tu vidíte, že v roku 2015 bola cirkulácia e, kamionov tak, taká, že, e, že to nesúviselo s krízou. Pokles začal e, v roku 1994 vo vnútri tejto, mimo tejto krízy. V roku 2000 sa otvorila diálnica, ktorá umožnila zlepšiť toky Predtým to chodi, boli e, cesty prvej triedy a potom klespu do, e, dopravy pokračoval. Nie je tu množstvo podnikov, ale e, určitých politik je z požiadavky. Ponuka nevytvárala dopyt. Dôležité a práve preto máme menej kamienov nie viac. Ako vidíte na tomto grafe, máme tu štrukturálny pokles od roku 1994, hoci e, zvýšenie dopravy až po krízu je v Švajčiarsku a e, v Rakúsku. Pre Francúzsko to neplatí a uvidíme i prečo. Pripomeňme si, že e, je tu existujúca trasa medzi Francúzskom a Talianskom až po Chambéry. Dva, dva, dva toky. Chambéry má, e, má 58 tisíc obyvateľov, je tu trasa, ktorá sa re- renovovala, lebo často sa hovorí, že to treba zlepšie. Všetky tieto trasy sa renovovali, to uvidíme. Tunel nemá bezpečnostné problémy. Prezentácia aj v, v, v parlamente za predsedníctva e, sa e, zmenila sieť, existujúce tunely sa zväčšili. 80 e, vozového parku, ktorý e, tu prechádza, riešili sa aj e, zvukové zábrany, takže sú tu kapacity, ktoré sa zlepšili v porovnaní s predošlým obdobím. Ako povedal predrečník, Lyon-Turin, táto trasa je e, v koridore číslo 6 v rámci Perpignan-Figueras tej trasy a v rámci kapacity a za nákladov, e, za nákladov investičných. Je to kapacita, ktorá, sa, ktorá má e, novú kapacitu Táto kapacita sa posudzuje e, na 14 miliónov tón, 17 miliónov tón. Takže ak sa pozrieme na tých 120 vlakov denne, predstavuje to 400, 840 tisíc kamionov v porovnaní s predošlým obdobím. Sú, no, dnes je na cestách len 400 tisíc kamionov, teda zníženie obrovské, pretože to nám umožnilo dosiahnuť a prekročiť ciele mm, do roku 2050. Bohužiaľ, dnes prechádza len 20 nákladných vlakov denne, Takže Hovorí sa nám, že sú tu e, problémy využitia pre túto líniu. Neviem, či vidíte to dobre to video. Vidíte naľavo, že v priesmiku e, Brenner doprava funguje i za snehu. E, napravo na existujúcej línii z 19. storočia sú to len jednotraťové tunely. Všetko to funguje Je tu uh, veľký objem v roku 2010 zo strany Rakúšanov i Švajčiarov. Pokiaľ ide o počet cestujúcich, uh, predaj je až nadbytočný. Všetko je to nesprávne. Na jednej strane verejné zisťovanie ukazuje, že 7 hodín je s 9 zastávkami. Takže táto prezentácia chyb, chybná, e, zavádzajúca. Ak by sme dnes využili e, rýchlu trať medzi Turán a Milánom, e, Takže vlastne tento tunel e, sám o sebe z európskeho pohľadu, tu bude len tento základný tunel, nám umožní získať len pol hodinu, čiže 5 hodín namiesto 5 hodín 25 e, medzi Parížom a Milánom. Sú tu problémy, ako to podať ktoré nájdete i v odhadoch ziskov, ktoré sa robili pred dlhým časom a to nám dáva veľkú výhodu. Vidíte, že tie odhady základné, tie nízke sa robili e, v roku, v roku 90. a realita nezodpoveda týmto predpovediam. Čo však je šokujúce. V roku 2012 to bola verejná záležitosť ale predpovedy, predpovede boli na základe pôvodných vektorov, a ktoré boli nesprávne. Z jednoduchých dôvodov eh, generálne riaditeľstvo uznáva, že tieto odhady sú prioptimistické a nie sú realizovateľné. Ak sa zoberie Eurotunel, ktorý sa spustil eh, v roku 1994 za 20 rokov využitia, bolo potrebných 20 miliónov tón tón e, tovarov. Nám sa oznamuje 43 miliónov tón. Chcete mi vysvetliť, nám vysvetliť, že budeme mať oveľa viac tovarov medzi Lyonom a Turínom, že než medzi francúzskom a anglickom, kde bolo 20 miliónov tón, kde evidentne je oveľa vyššia tonáž. To je celý celok toho, čo prechádza medzi francúzskom a talianskom dnes. A dôvod vidíte na tejto ľavej mape, a to je ten, že od chvíle, keď delokalizujeme podniky, čo sa začalo vo Francúzsku veľa skôr, nevyhnutne tovary e, budú prichádzať z Ázie loďami do prístavov na severe i na juhu pre južné prístavy, hlavne Marsej. keďže Fiat uzavrel e, svoju továreň a Mittal e, takisto tiež zatvára, tak bude pokles. Takže z jednej strany sever, juh sú tu e, osy, ktoré zvyšujú svoj objem na druhej strane, na tej osi východ-západ, keď uzavriete továrne, nebudú tovary, ktoré by e, boli v obehu. Takže výrob, výrobná krivka nebude, bude podstatnejšia než krivka HDP. Takže tieto krivky e, Rakúska a Švajčiarska znamenajú zvýšenie tonáže. Nie je to však realistické. Pokiaľ ide o náklady, treba trošku hovoriť aj o prostriedkoch, pretože sme vo výbore pre kontrolu rozpočtu. Tento projekt bol prezentovaný v apríli 2015 poslancom počas konferencie za cenu 8 miliard, miliard 500 tisíc v hodnotách roku 2012 toto hodnotenie bolo potvrdené e, traktebelom e, v spoločnosti GDF Suez a tu Krail. A tu zo pár komentárov k tejto priesvitke. Prvá vec, keď sa pozrieme e, na tú líniu základného tunelu, tak sa nám vysvetľuje, že, že je to 57 km násobených 86 miliónmi dvakrát, lebo sú dve liky a to nám dáva 9,8 miliard. Je to obrovský rozdiel v tej istej tabulke. A fráza v Taliančine na e, dolnej strane hovorí, že všetky projekty e, e, sa prepočítavajú na kilometr. Keď sa to násobí 57 krát 2, to je 11 miliard. Takže ak vidíte tieto sumy, tak je tu jasný rozdiel a nie je to vyvážené. A pokiaľ ide o dotácie, napríklad v roku 2007, ktorí boli získané zo strany komisie, tak vlastne sa tu oznámilo až takmer 14 miliard na túto infraštruktúru, takže je to prekvapujúce. Ja som sa sa pozrieme na tieto skutočnosti, tak vidíme napríklad z 11. marca roku 2012 bolo nám na ohlásené 9 miliárd. Potom o 6, o 6 mesiacov na ten istý projekt 8 miliárd. Takže treba vysvetliť tieto rozdiely. Il y a un vrai exemple. Áno. Máme tu eh, rozdiely. Vidíme, že Legotard stal vlastne 12 miliárd Takže to je 11 miliard, ktoré sa momentálne ťažko vysvetľujú v komisii a ťažko teraz vysvetlíte, že tento tunel stál iba 8 miliard. Sú tu ďalšie anomálie, pretože treba tu hovoriť predovšetkým o správe verejných financií, o náležitosti e, uplatnenia finančných prostriedí z európskych finančných prostriedkov. To znamená, Pozrieme sa na e, odhady, ktoré vlastne boli podpísané zo strany úradov boja proti korupcii. Takže vidíte, že 24. 21. oktobra roku 2014 ide tu o v podstate zhruba 45 tisíc eur. Je to spoločnosť, ktorá bola vytvorená 5 mesiacov predtým, ktorá nikdy neukázala hospodárskú bilanciu. Neviem, ako je možné e, zistiť, či táto spoločnosť je infiltrovaná zo strany mafie, alebo nie. To sa nedá. Otázka je, že či napríklad európsky občania majú platiť takéto sumy napríklad v Taliansku. Má Európska únia napríklad financovať policajné akcie. To sú rozpočty, ktoré sú rozporuplné. Takže treba sa pýtať tieto konkrétne otázky Vidíme tu konkrétnu ponuku, napríklad z decembra roku 2015 išlo tu 85 tisíc eur, pokiaľ ide o elektronické Čiže Ja mám veľkú kuchyňu, ale nerozumiem tomu. Sú tu ďalšie otázky, ktoré sa týkajú napríklad počítačového vybavenia. Keď sa pozrieme na tú bilanciu, tak vidíme, pretože sú tu rozdiely medzi francúzskom a talianskom a vidíme, že pre 20 zamestnancov v priemysle sa minulo zhruba 800 tisíc eur, zatiaľ čo vo Francúzsku za to isté obdobie iba 180 tisíc eur. Takže keď sa porovná, tí, porovnajú tie výdavky, tak vidíme, takže v Taliansku je to až viac než 16 viac. Neviem, či počítače Dell stoja v Taliansku toľkokrát viac, ale treba sa pýtať túto otázku. Potom sú tu ďalšie otázky, ktoré s tým súvisia, pretože 11 miliard eur to je suma, aby sme tu o tom počuli, išlo tu o článok o fungovaní Európskej únie, ten článok 126 je celkom e, jasný, pokiaľ ide o spoločnosti, ako napríklad francúzska železničná spoločnosť, ktorá má vyše 40 miliard dlhy, tak jednoducho je jasné to, čo vysvetlil aj kolega, že tieto podniky jednoducho majú problémy e, postupovať, keď majú takéto dlhy. Takže je to príklad, ktorý by sa nemal sledovať. Je to predovšetkým trasa medzi perpeňanom a Figerasom. Stále to veľké množstvo peňazí 140 miliónov financovala Európska únia. V roku 2009 sa to spustilo. Stalo to 25 miliónov na kilometr zhruba. Medzi Francúzskom a Španielskom máte zhruba 10 miliónov kamionov, ktoré vlastne prechádzajú medzi Španielskom a Francúzskom. Ako vlastne 25 miliónov na kilometr, to je 6 miliónov menej ako napríklad keď to porovnáme s trojnásobkom kamionov, ktoré idú cez tunel Turín a Lyon, ako je možné, že to dáme do nejakého súvisu. Myslím si, že to je jednoducho veľký krach. Ja som ekonóm a myslím si, že jednoducho ten krach sa bol nevyhnutný. Tí, čo sú proti, nie sú iba tí, ktorí tomu neporozumeli, Účtovný dvor vo Francúzsku urobil štyri správy, v ktorých vlastne sa venuje e, tejto problematike. Napríklad SNCF, Francúzska železničná spoločnosť, cez svojho riaditeľa e, sa k tomu takisto vyjadrila. Takisto e, Všeobecná rada spoločnosti Pont de Chausse sa vyjadrila k tomu, takže máme tu viaceré vyjadrenia. Dámy a páni, vidíme, že riaditeľ SNCF sa vyjadril, že ide tu o peniaze, ktoré boli investované na modernizovanie siete, siete, ktorá jednoducho bola označená za sieť, ktorá je v zlom stave, tak to bolo označené. Ďalší predstaviteľ SNCF hovoril, že nie je dosť uh, v spojení e, medzi týmito mestami a vlastne máme takéto problémy medzi inými mestami, napríklad medzi Tur a Bordeaux a tu sa spojenia obnovujú, takže možno by sa to dalo zaplatiť z daní daňových poplatníkov. A táto zložka, tento projekt jednoducho bude mať taký osud ako aj ten medzi Perpignan a Ferinasom, tomu sa vyjadrím, pretože sme tu hovorili napríklad o evaluácii ex post. To je posledná priesvitka, pani predsednička. Na, tejto hodnot, na tomto, pokiaľ ide to hodnotenie, ide tu o kódex, dopravný kódex. Táto evaluácia v období 3 až 5 rokov po spustení, pokiaľ ide Perpignan Figueras, tak táto evaluácia vlastne mala byť urobená vo februári 2014. Ja som mu žiadal, od e, ministra, ešte stále ju nemáme. Myslím si, že sa človek musí pýtať otázky tu, že či pokiaľ ide o tie veľké peniaze, ktoré zaplatila Európska únia, či sa skutočne urobila takéto evaluácia. A posledná deklarácia, to je vlastne tá e, zo strany pána Mesnila, ktorý hovorí, že argument, ktorý spočíva v tom, že sa povie, že tento existujúci tunel bude saturovaný, tak to jednoducho už nie je pravda a takto argumentovať nemôžeme. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Máme problém, že teraz budeme musieť tieto informácie spracovať. Teším sa, pán Kramer, dostanete slovo hneď. To je veľmi milé, ďakujem pekne, že sa môžem vyjadriť, hovorí pán Kramer. Ak, chceme, ak by sme mali sieť železničnú v celej Európe, kde by všetky priepasti boli spojené a Francúzsko a Taliansko boli najbohatšie štáty v Európe, potom by sa povedalo, že urobíme takýto projekt, tak potom nehovoríme o 14 miliardách, pretože pôvodne to malo stať 12 miliard, potom francúzsky účtovný dlh hovorí, že to bude stať 26 miliard, tak v takom prípade by sme sa mohli zamyslieť nad tým, či takýto projekt budeme riešiť. Ale realita jednoducho vyzerá inak. Všade chýbajú peniaze. Už 25 rokov nevieme elektrifikovať napríklad trasu medzi Berlínom a Breslavou. Mohli by sme ušetriť 100 miliónov, ktoré by sme mohli investovať inde a takýmto spôsobom by sme mohli prepojiť aj Berlín s domom, Dalo by sa to skrátiť o dve hodiny. Alebo napríklad už 70 rokov e, máme problém medzi Freiburgom a Kolmarom od druhej svetovej vojny, kde most sa ešte neopravil. To je jednoducho by mali mať všetko, všetky tieto projekty by mali mať prioritu, aby sa Európa pospájala. A teraz vidíme, že tu máme existujúcu trasu. Tu sú každý deň 3 TŽV vlaky, každý deň a tieto možno majú byť ešte doplnené a ďalšie vlaky. Za 26 miliard eur to jednoducho nemôžete nikomu povedať. Mali sme to vypočutie s japonskými spoločnosťami o rýchlo, vysokorýchlostných vlakoch a tam sme sa hovorili, že ako často tieto vlaky jazdia a povedali, že každé 2 až 4 minúty, ak by bolo tomu skutočne tak, možno by sa niečo takéto vyplatilo, ale tomu tak nie, takže musíme sa pozrieť na to, kde vlastne sú tie priority a ten tunel Gotthard 20 rokov vlastne um, budeme mať hotový tento tunel 1. júla. Ale tie prístupové cesty ešte nie sú hotové. Tunel bol jednoducho rýchlejší ako vlastne prístupové cesty. A to všetko jednoducho nie, nefunguje. Potrebujeme preto priority a nepotrebujeme tu podporovať banky a stavebné lobby, pokiaľ ide o projekty, ktoré možno za 20, za 30 rokov budú iba z polovice hotové, ale aby sme spojili Európu. A viete, pán Onidiny, e, mosty sú dôležité, aby sme spojili Európu, ale nie tie projekty. Projekty jednoducho môžu byť na konci, ak sa nám podarilo dosiahnuť tieto čiastkové. A teraz ešte pár údajov, pokiaľ ide o dopravu nákladnú. Moja krajina, pre nás e, sú príkladom Spojené štáty americké, ale tam 40% sa preváža e, vlakom, v Európe iba 17%. Ak tých málo peňazí, ktoré máme, investujeme do takýchto drahých projektov, tak za 30, za 40 rokov tieto projekty budú postavené a nikdy sa nedostaneme na tých 40 ktoré potrebujeme na to, aby sme zastavili klimatické problémy. Preto tento projekt musí byť preskúmaný a ja som vás sa už pýtal na poslednom zasadnutí vlastne tá analýza vtedy, ktorá vychádzala či už ide o existujúcu trasu, to nemusím teraz spomínať, tá tu vlastne je, ale pokiaľ ide o tých 12 miliard, máte snad novú finančnú analýzu, potom čo francúzsky účtovný dvor povedal, že budeme mať 24 miliard. Doteraz ešte stále nemáme odpoveď aj aj páni, až výnimkou posledného rečníka, vlastne nepovedali k tým cenám nič. Áno, máte predsa úlohu a robíte ju, ale tieto ceny nezohrávajú žiadnu úlohu a bolo by ma zaujímalo, že prečo vlastne projekt, ktorý je zrazu o 14 miliard drahšie a ešte stále je vynikajúci a urobí sa. Ja vám poviem, že v Berlíne sme napríklad chceli postaviť pamätník pre zjednotenia, malo to stať 10 miliónov, a teraz to stojí 15 miliónov a sa to zatvorilo, pretože to je príliš drahé. Takže takéto niečo by som aj pri takýchto veľkoprojektoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak budeme struční, tak budeme mať ešte možno aj príležitosť na to, aby sme dostali odpoveď. Nech sa páči, Bart. Ďakujem. Ja som si teda tieto dokumenty pozrel a mám tu ešte pár otázok, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa týkajú toho, čo povedal pán kolega. Takže prečítal som si to. V roku 2008 komisia dala peniaze LTF. Boli to obrovské sumy a potom neskôr v marci sa znížil ten prísľub finančných prostriedkov iba na 400 miliónov o polovicu, 450 miliónov a vlastne z toho sa potom môže vynaložiť do tieto peniaze sa môžu vynaložiť do konca roku 2015. Takže je nejaký prehľad všetkého toho, čo sa z týchto európskych peniazí financuje. Máme tu nejaký zoznam, môžeme niekde overiť, že či tieto peniaze skutočne efektívnym spôsobom sa využia. To znamená, bolo to 395 miliónov. Ak takéto niečo máme, alebo vy niečo máte, tak by nás to skutočne zaujímalo, ak by ste nám to predložili. A ďalšia otázka, takýto infraštruktúrny projekt ako Lyon-Turín. Infraštruktúrny projekt ako tunel Lyon-Turín to musí obsahovať aj plán na vozový park, na kolajové vozidlá. Taliansko, Francúzsko prechádzajú zmenou e, k modernejším e, veciam respektíve modálnu, prechádzajú modálnou zmenou. Takže aké systémy by ste mohli používať? E, budete používať systémy na prechod cestnej na železničnú dopravu. Mohli by ste o tom bližšie pohovoriť? A ako má vyzerať vaša flotila? Máte k tomu už nejaké informácie? Môžeme to dostať písomne? A je mi jasné, že to mi nemôžete povedať priamo. Teraz ale mám ďalšiu otázku. Prečítal som si celú dokumentáciu a pochopil som, eh, že že vagóny v Taliansku majú niektoré niž, menší priemer kolies ako to, čo sa požaduje vo Francúzsku. Ďalší rečník. Chcel by som sa poďakovať eh, DG Move, eh, predsedovi a pánovi Ibanezovi za vystúpenie tuto na výbore, prečo? pretože toto je téma, ktorá sa často opakuje e, v našich diskusiách a keď sa hovorí o veľkých dielach, hovorí sa práve o tuneli e, Lyon-Turín, pretože to je naozaj niečo, čo má neuveriteľne vysoké náklady je to niečo, čo sa robí vo veľkom zhone, ale bez nejakého presnej myšlienky, ktorá by za tým e, stálo, stála a mm, bez nejakej udržateľnosti a častokrát za výsledok, ktorý vôbec neospravedlňuje nás, e, náklady. Už tu boli vyčlenené obrovské finančné verejné prostriedky, ktorý tento parlament vo svojej ostatnej správe o ochrane záuj- finančných záujmov zverejnil aj publikáciu o týchto zo zbieraných informáciách. To znamená, akým spôsobom verejné peniaze, ktoré po, e, pochádzajú z Európskej únie, financujú e, tento projekt a všetko, čo je s ním spojené a ktorý sa... E, takže ma zasiahla veľmi Eh, pán, prezentácia pána Ibeňáza, ktorý poukazuje na to, že tie náklady môžu byť až 6,5 násobne väčšie na talianskej strane, ako sú eh, odhady. Čím sa ospravedlňuje tieto zvýšené eh, náklady? To je otázka, na ktorú by som si rád vyhradil väčší čas, pretože, pretože v súčasnosti robím projekt explorácie podložia a hory a Samozrejme, to povolenie vypršalo už v roku 2015 e, a pokiaľ sa nedokončí do termínu, e, budú musieť e, E, práce nejakým spôsobom pokračovať. Ale akým spôsobom e, budú e, pokračovať? Takže s akými fondami? Takže pokiaľ nebudeme mať k dispozícii túto informáciu, nebudeme môcť pokračovať. Naši občania sa nás pýtajú, kto to bude platiť, pretože oni sú daňoví poplatníci. Takže a takto sa robí tá nedostatočná dôvera v inštitúcie, čo sa týka záležitosti legality a právnych záležitostí. V roku 2011 niektorí z predstaviteľov boli obvinení z neoprávneným nakladaním s verejným majetkom a financiami a to je predovšetkým záležitosť organizovaného zločinu. Taliansko má veľmi jasné zákony o mafii a zločineckých organizácií a Francúzsko nie. A ako sa môže zabezpečiť to, či talianský prokurátor môže jednať a začať konanie voči spoločnosti, ktorá je založená vo Francúzsku. Bez e, vysvetlenia tohto také veľké dielo, ktoré naozaj požiera veľké množstvo verejných zdrojov, nemôže pokračovať e, navyše s podozreniami, že je previazaná s organizovaným zločinom, pretože nepochybne tieto peniaze verejných poplatníkov, ktorí sa preperú cez tento projekt, budú v konečnom dôsledku priamo financovať e, organizovaný e, zločin. A e, očakávame naozaj ráznu akciu, a tak zo strany členských štátov, ako aj komisie. Kolegy, aj, aj to. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Počas prezentácií pána Ibaneza bolo opakované, a je niekoľkokrát to povedal, e, že hovorili sme, že bol e, zverená explorácia možného tunelu firmy Tractapel. Aké je možné, že môžeme zveriť e, na prieskum také, takéto, mm, takéhoto diela, ktoré je tak nákladné, bez nejakého nezávislého posúdenia. E, pripomínam, že parlament na nedávnej plenárke hlasoval o dokumente o ochrane finančných záujmov Európskej únie v roku 2014, kde je povinnosť zverejňovať všetky dokumenty pri e, konštrukcii vysokorýchlostných e, železničných dráh. Avšak tie spoločnosť e, TELT to nezabraňuje v tom, že nezverejňujú tieto údaje. Ani e, vládam e, akýkoľvek projekt, kde sú za angažovaní. Verejné financie sa musí rešpektovať vôľa Európskeho parlamentu pri zverejňovaní týchto údajov. Ďakujem veľmi pekne, pani Ayala Sender. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A práve sa vrácam z výboru pre dopravu. Bol to práve tento výbor, e, ktorý zorganizoval návštivu tunela svety Gotthard, švajčarského tunelu, ktorý bude opätovne ktorý bude otvorený pre vlakovú dopravu už zakrátko a mali sme si možnosť si ho prezrieť a som pochopila, že toto je budúcnosť železničnej dopravy a chceli by sme všetci vidieť v Európe, že nastane prechod osobnej aj nákladnej dopravy z cesty na železnicu. Takže verím tomu, že toto je tá myšlienka. Musíme sa pozrieť aj na návrhy cezhraničných koridorov, či sú aj v súlade s očakávaniami. To je práve to, čo sa e, deje aj prostredníctvom týchto vypočutí. Takže musíme sa pozrieť, či tento projekt je financovaný a akým spôsobom je financovaný. A, a uzatvárame štvrtý železničný balíček, aby sme mali podporu cezhraničného železničného prepojenia. Problémom je, že v Európe častokrát práve vlakové spojenia e, dobre nefungujú a e, hovoríte, že už e, tam je prepojenie vysokorýchlostnou linkou TGV medzi Lyonom a Turínom a štátne monopóly ako SNCF vo Francúzsku, SNCB v Belgicku a ferovie dello Stato by nemali prekračovať hranice, ktorá bola chránená horami. Takže toto je práve to, čo sa pokúšame. Nechceme sa spoliehať na cesty alebo e, nákladné autá, spoliehať sa na železnicu. A to je to, na čo by sme sa mali, čo by sme mali hľadať v tomto výbore. Mám tu niekoľko otázok. Chcela by som vedieť, prečo už toľko rokov a s takým obmedzeným množstvom peňazí, ktorý máme k dispozícii, a s kofinancovaním na výsku 40 e, ku 60. Prečo, prečo e, podporujeme takýto druh cezhraničného projektu? Členské štáty ho nechcú, nechcú ho železnice, ani prevádzkovateľia. Viem, že na tento projekt bola silná negatívna reakcia. Chcela by som vedieť, e, čo je Alternatíva, budeme sa, vrátime sa do stredoveku, pre, pretože predsa železnicu chceme. Celá pointa našeho projektu je vytvárať eh, cezhraničné prepojenia prostredníctvom a skrz uh, tieto hory. A pýtam sa človeka, ktorý je zodpovedný za TELT, pretože Videli sme tento projekt už po mnoho rokov. Hovorili ste o jednorúrovom tuneli, kde ste dávali ako opačný príklad Brenner. Hovorili ste, že jednorúrový tunel môže eh, predstavovať bezpečnostné riziko. Mohli by ste to bližšie vysvetliť. Francúzsko podpísalo aj e, dohodu e, o financovaní tohto projektu so spoločnosťou, ktorá ju zastrašuje. Avšak táto spoločnosť je nová a je to kvôli tomu, že aj táto dohoda je nová. A mm, otázka na e, pána Ibaneza, čo sa týka transparentnosti. Chcela by si plánom, ako povedal eh, Rivasi eh, vo Francúzsku, vy ste odborníkom, avšak eh, mali by ste však byť aj transparentnejší voči našim kolegom z frakcie zelených. Hovorili sme o vytváraní infraštruktúry. Samotná infraštruktúra nevytvára dynamiku, nevytvára pohyb. E, e, Eurotunel mal, e, mal vytvoriť priestor na zmenu. Avšak nestalo sa tak. Aj keď niekedy za to musíte zaplatiť viacej. Myslím si, že lepšia infraštruktúra môže ale vytvoriť v konečnom dôsledku väčší dopyt Hovorili ste, že to bude redukcia e, cestovného času v objeme jednej hodiny. A jedna hodina je obrovský rozdiel pre mňa. Je to rozdiel v tom, či prídem vyčerpaná domov, alebo nie. Ale myslím si, že je to e, dôležité, aj keď je to iba jedna hodina, pretože to zlepšuje kvalitu ľudských životov. A čo sa týka financovania, z pohľadu SNCF, čo keď ste hovorili o pánovi Pepiovi. A to ma neprekvapuje, e, pretože tí bojkotujú cezhraničnú dopravu z Talianska do Francúzska. A to je práve preto problém máme e, so štvrtým železničným balíčkom, a pán Flanagan je posledným na zoznami rečníkov. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi zaujímavé. Prečítal som si o tom a vypočul som si e, prvých pár rečníkov e, z komisie, ale myslím si, že pán Ibanez, po tom, čo som si vypočul e, vás, aj potom, čo som si vypočul vašu prezentáciu, je to E, jediné využitie tohto projektu a použi- to je síce použiť ho ako to na špagety, pretože je v ňom toľko dier, že na nič iné sa použiť e, nedá. E, samozrejme aj z analýzy e, finančných dopadov a analýzy e, dopadov a nákladov vzhľadom na to, že daňoví poplatníci by museli v takej obrovskej miere na neho prispieť, že úplne stráca zmysel. Takže mám dve otázky pre prvých troch rečníkov. Francúzska vláda chcela urobiť posúdenie nákladov na vytvorenie tunelu a ako bolo e, podľa článku 19 a francúzského e, dvora auditorov. Tak kde je tento výstup? Mali by sme tu mať aj posúdenie nezávislých e, expertov E, takéhoto podnikania Európskej únie a kedy ho budeme mať k dispozícii. A potom sú tu ešte ďalšie dve otázky na pána Daniela Ibaneza. Akým spôsobom môžeme zabezpečiť, že projekt Lyon Turín nebude ďalšia finančná diera, ktorá už vlastne, ktorý vlastne už ňou je a toto, ako e, viete, predchádzajúca spoločnosť krachovať a ako môžete zabezpečiť, že tak Rakúšania ako aj e, e, švajčeri dosiahli 17 eh, miliónov tón prepravených tovarov tu na železnici, začal čo vo Francúzsku je to 3,5 milióna. A chcel som vám iba pogratulovať Danielovi za informácie, ktoré nám dnes poskytol. Myslím si, eh, že by sme si viac mali počúvať ľudí, ako sú on. Máte vy slovo a bolo by dobré, keby sme dostali pár informácií nám pred, predložil pán Ibanez možno písomne, pretože to by vás teraz asi moc zahltilo. Máte každý slovo. Ďakujem, poblahoželám, snať e, vybrali ste si správny projekt ako kľúčovú štúdiu na dnešnú diskusiu. Je tu množstvo aspektov. Prvý aspekt je prioritizácia to je určite veľmi zložitá voľba v kontexte menej financií, stvrkávajúcich sa e, financií a tiež skutočnosť, že s, princíp, s veľkými e, prostriedkami infraštruktúry všetky členské krajiny majú tiež výrazné e, údržbové náklady a to sa stalo jedna z hlavných priorít. Myslím si, že všetci by sme mali byť opatrní, aby sme z jedného extrému neprešli na druhý. Je dôležité pracovať e, na menších projektoch rýchlejšie s dôležitým dopadom krátkodobo. Pán Kramer vie, že to berieme veľmi vážne. On bol súčasťou práce, ktorú odvádzame s cieľom, aby sme naozaj zvrátili politiky, ktoré sme sledovali doteraz. Tiež by sme mali byť opatrní, aby sme e, nepremeškali dlhodobý výhľad kontinentu ktorý by sa tak rozhodol, by sa zo svetovej mapy vlastne zmizol. Treba budovať na budúcnosti a to prechod to vlastne prechádza k prezentácii pána, eh, pána eh, Ibaneza. Ja zabezpečím, aby v každom argumente, ktorý on používa, vám odprezentujem protiargument. Veľmi rešpektuje jeho samotného ktorú vydal. Myslím si, že jeho rozbehový bod je, ten, e, je minulosť. My vychádzame z výhľadu do budúcnosti a to je dôležité pre kontinent, ktorý má ambície a ktorý chce e, tie ambície zachovať. Druhý aspekt to súviselo s certifikáciou vozidel, audity, evaluácia a tak ďalej Myslím si celkom úprimne, môžete hovoriť o takomto projekte na, z mnohých pohľadov, ako je Lyon Turín, či je to správna priorita v správnom čase. Mimochodom, Lyon Turín bol vopred identifikovaný e, v ten, T aj v ďalších e, reguláciách ako prioritný projekt. Je to priorita, ktorú nemôžeme ignorovať. Je to prioritný projekt, ktorý treba podporiť. Takže pokiaľ ide o toto, nemôžeme pokračovať, e, spochybňovať tento projekt na základe zneužívania prostriedkov, nesprávnej evaluácie zlých nákladových odhadov. Samotná publikácia, certifikácie nákladov bude ďalšou príležitosťou s cieľou vysvetliť, že celková evaluácia je objektívna, že to nevychádza že to prinesie ďalšie, ďalšiu, ďalšiu vyjas, vyjasnenie do finančných aspektov. Určite vám môžeme a radi vám poskytneme príslušné materiály a evaluácie, ktoré sa udiali. Napríklad ilustratívny príklad pána Ipaneza, že budeme mať financie na základe verejných prostriedkov. To je nesprávne. To sa navrhlo, ale výkonné agentúry to odmietli samozrejme, pretože tieto náklady jednoducho nie sú e, vhodné potom e, ďalšie zostávajúce prekážky. Naozaj je to dlhodobý projekt a naozaj celkové nastavenie podmienky nie sú ideálne. Pracujeme však na každej prekážke, na probléme prepojenia. A pán Kramer pozná tú tému lepšie než ja bol jeden z hlavných spravodajcov k štvrtému e, železničnému balíčku. My tiež pracujeme na tom, aby krajiny, členské krajiny sa zhodli na podmienkách, ktoré umožňujú tieto infraštruktúry využiť. Infraštruktúra tu je. Nie je tu pevný e, záväzok, aby sme e, využili tieto infraštruktúry. Je dôležité nájsť veľmi solidný a plný, e, plnú dohodu k záväzkoch, aby sme zabezpečili, že toto bude na záver, alebo sa to využije. Dobrým príkladom je Eurotunel, vynikajúca možnosť na väčšie množstvo tovarov rastie počet tých prepravených tovarov. Na, zrazu tu máme e, nárast e, e, prepravy tovarov cez Eurotunel v dvojciferných rozsahoch. Masívne investície vidíme, že sa situácia zlepšuje. Určite e, sa pýtate, či tu budú ľudia, ktorí budú za tento projekt. Áno, sme za týmto projektom, aby bol racionálny, rozumný a dôležitý pre európsku budúcnosť. Chceme poskytovať naozaj viac informácií, aby bol dialog, legitímne záujmy, otázky projektom a teší ma, že tu máme prvé skupinové zasadnutie diskusie k projektu budúci týždeň. Ďakujem. Ďakujeme. Veľké projekty sú vždy v celej Európe všade sporné, poznáme to. Bolo by samozrejme správne, keby tie veľké projekty neboli len sporné, ale aby, aby tu bol skutočný dialog medzi dotknutými. Ďalší rečník, pán predseda, máte slovo. Ďakujem. 3 až 4 body a potom to uzavriem. Sur le sens et la signification de ce... Najprv to neporozumenie. My máme na starosti cezhraničné oblasti, čiže tunel. Certifikácia potvrdzuje certifikácia, tak ako sa dohodli štáty. 8 eh, miliard, pokiaľ ide o to druhé číslo 20 miliard, nehovoríme o tom istom e, projekte, ale to je tá os, e, koridor až po Lyon. To bol predmet e, zlepšovania a práve tento e, program sa týka tejto dopravy francúzska vláda chcela predvídať budúce uspôsobenie medzi Ilionom a tunelom. Ako to bude postupne potrebné? Projekt sa preštudoval, evaluoval, bude sa realizovať postupne, tak ako rozvoj dopravy to opodstatní. Keď celok tohto itineráru sa to ukončí, sa doplnia sumy a prekročí e, sa tých 20 miliard. Ďalší druhý, druhá úvaha k transparentnosti a boji proti mafie, pretože to je to, čo nás tu zamestnáva. Tá spoločnosť nie je dokonalá, to poviem hneď, a, a určite robí chyby. Musí si to uvedomať, pretože nestačí povedať, že rizika sa týkajú iných, treba ich prijať na vlastné triko. Sú tu rigorózne kontroly, alebo tu konkrétna otázka boja proti mafie. Otázka, ktorá tu znie, Otázka znie, kto je e, v, v sídle vo Francúzsku, či môžeme dať k dispozícii v ta, e, prostriedky na boj proti mafie. Pôvodne odpoveď bola nie, pretože sme to aplikovali, kým bol trh v Taliansku a teraz, keď je to vo Francúzsku, viete, ako práce sú z veľkej časti z, z francúzskej strany a dohoda medzi vládami a musia to ratifikovať v parlamente. Budeme to aplikovať na celok projektov a tie najlepšie opatrenia existujú v Taliansku. My sme zistili, že nie sú tu protesty z druhej strany, ale je to pozbudenie. Musí to byť medzivládna dohoda a ratifikovaná, a takže máme právo určitú derogáciu aplikovať vo Francúzsku osobitné e, spôsobenia talianskej strany. Tretí prvok samotný cieľ projektu. Tento projekt má tri etapy. Prvá etapa tu realizoval SNCF. To bol projekt TŽV, predtým, než sa Európa vôbec o siete a koridory zaujímala. SNCF si vymýšľala svoje TŽV na prekonanie Alp. Druhá etapa, Francúzsko si, si to berie na vládnu úroveň, čo sa potom deje v eh, rokoch 90. Je tu nehoda eh, Mont Blanc, dráma, ktorú si uvedomovalo o nech skorene Francúzsko E, problém bolo vyvíjať skutočné e, železničné trasy a celkom jasne znížiť dopravu kamionov, aby sa uskutočnil presun na vlaky. To nič viac, než robia Švajčiari. Zúčastňoval som sa rokovaní medzi Francúzskom, Švajčiarskou a Európou v čase, keď Francúz, e, Švajčiarsko odmietlo vstup do EÚ. Francúzsko si uvedomilo, že nevidelo ten problém a problém bol prekonanie Alp so všetkým, e, celkom teda všetkých tovarov. Nešlo o prekonanie saturácie, nasýtenia tých trás. Bolo, cieľom bol 10 e, dopravy medzi Francúzskom a Talianskom, vlakom 80-90 E, cestou. E, v iné čísla, dve tretiny vlakom je tretina po ceste v Švajčiarsku a v Trensku. Ak je to v poriadku, tak netreba nič robiť. Ak to postačuje, tak neurobíme nič. Budeme počítať e, kamiony a kasírovať peáž. To oneskorene urobili, neurobili, teda Francúzi urobili inú voľbu, ak to chcú op- opodstatniť dnes, cieľom je e, úplný pomer 10, 90 a nie 90, 10. Takže ak by sme sa napríklad približili k tomu, že by sme to mali tretinu, tretinu, tak to už by bolo dobré. A na to, aby sme dosiahli tento cieľ, potrebujeme stálu dopravu Jednoducho momentálna trasa nestačí. Prečo to nefunguje? Prečo vlastne sa znížila doprava na tejto trajektórii? Je tu viacero dôvodov. Napríklad skutočnosť, že francúzska železnica nie je dostatočne výkonná, ale aj preto, že toto dielo ešte nebolo dokončené. A zasa tá sieť sa nerozvíja, takže potrebujeme riešenie. Treba už skončiť, hovorí predsednička ešte dve minúty, dve minúty, dve minúty. Už aj tak nás tu tlmočníci zobrali na milosť. Ďakujem. Zareagujem s vašim súhlasom ohľadne transparentnosti. Bolo by treba, aby ekológovia reagovali, takže ja som bol zvolený a to je veľká e, vec už ale ja som bol na zozname tak vzdialený, že jednoducho mám veľké šťastie, že ma zvolili. Ospravedlňujem sa u pána Menila. Chcel som, aby sme hovorili o transparentnosti, pretože nie je iba predsedom tej spoločnosti, bol predsedom aj tej predchádzajúcej spoločnosti a je predsedom inštitútu a, a pres Môžete ma prerušiť, keď sa mýlim, ale chcem povedať niečo veľmi dôležité. Hovorili sme tu o trhu certifikačnom. Tento trh, ten nám prezentujete ako niečo mimoriadne. Tento trh vlastne vytvárajú dve spoločnosti. Tractable, máte to vlastne v týchto podkladoch, to bol subdodávateľ eh, od roku 2009 až do 2013 aj predtým, to znamená, venuje sa tomu projektu už od začiatku, on robí túto certifikáciu. A potom okraj takisto. Trochu nám hovoríte príliš veľa detajlov, trochu nám hovoríte príliš veľa detajlov, mohli by ste reagovať na otázky a potom ešte dostanú ďalšie dve minúty. Prepačte, ale musíme takto to riešiť. Chcel som povedať následovne. Znepokojuje ma jednoducho verejné zdravie. Problém je verejné zdravie. Musíme robiť tak ako Švajčiarsko. A Švajčiarsko to robí už dnes na cestách, ktoré tu majú z 19. storočia. Vrátanie Ločbergu, pretože Ločberg vlastne vyústí do tohoto tunelu, ktorý je ešte z roku 1905 a celá cezhraničná doprava medzi Talianskom a Švajčiarskom ide cez tento starý tunel. Ja nie som človekom minulosti, ja som odborník na verejné zdravie a ide mi o to, aby sme využívali verejné financie správnym spôsobom. Takže zjednodušenie povedané, treba urobiť niečo a j'ai pas retenu votre nom, euh, mais la députée espagnole, euh, j'ai mis ja vlastne v tej dokumentácii som uviedol aj žiadosť povolenia pre Európske spoločenstvo a rozhodnutie, ktoré tu máme z 5. marca z roku 2003, kde vlastne Francúzsko a Taliansko dotuje materiály. Ide tu o Poliraj a Multiverse, to sú vlastne dokumenty, ktoré umožňujú realizáciu tohto projektu. Využíva sa to v Rakúsku a v Nemecku v súčasnosti. Prečo? Európska únia obmedzuje, tak ako vy hovoríte, obmedzuje e, francúzskú železničnú sieť, pretože sa zakázali e, úzkokolajné vagóny. Prečo? Pretože sa vyrábajú momentálne v Nemecku. Francúzsko by malo autorizovať a využívať svoje vlastné kapacity, ale nemôže, pretože tieto sú obmedzené a vlastne je to obmedzené na množstvo 3 miliónov tón. Je tu konflikt, pretože stanovisko skutočne by bolo dobré, ak by ste mohli o to sa k tomu vyjadriť. Pán Dumenel je predsedom inštitútu, na ktorom máme aj ŽDF Suez Rečníci hovoria bez mikrofónov. Nemyslím si, že poznáte sebe, ale zdá sa mi dôležité, aby sa to spomenulo v smysle tej transparentnosti, ktorú potrebujeme. Takže mali ste tu prezentované problémy, mi sa zdá byť veľmi dôležité, aby som to objasnil. Je to mimo našej kompetencie a preto vás musím prerušiť Takže nie je to v našej kompetencii, hovorí predsedníčka. Vy ste kto? Ja som z Európskej komisie. Regionálna politi- urbárna politika. Pokiaľ ide o všeobecné stanovisko, rečne nehovorí dobre do mikrofónu, takže pár pripomienok. Pokiaľ ide o to, ako my na komisii hodnotíme túto situáciu, Prepačte, ale prídeme už o tlmočníkov teraz. Zvyčajne končíme. Na čas? Môžete sa vyjadriť písomne? Spravodajkynia potrebuje tlmočenie. Máte dve minúty, Klaudia. Neviem, či ich potrebujem, ale ďakujem. Ešte pár slov na záver. Počuli sme zaujímavé informácie. Kontroverzná diskusia tu bola. Ja to si veľmi vážim, pretože tu počujeme len to, čo dobre funguje, ale počujeme vlastne informácie o druhej strane mince. Druhú časť sme si skutočne vychutnali, boli tu viaceré otázky, viaceré stanoviska, ktoré vehementne boli obhajované. A na záver by som chcela, teda nechcem využiť celé dve minúty. Myslím, že to dlžíme životnému prostrediu ale sme zaviazaní predovšetkým daňovým poplatníkom a v duchu tohto popoludnia jednoducho sme zaviazaní európskym cieľom. Európske cieľe v tejto oblasti sa volajú e, spoločný dopravný priestor v Európe a tu jednoducho krachujúce projekty, či veľké alebo malé, si nemôžeme dovoliť, ale musíme všetky peniaze využiť zmysluplne a investovať na to, aby sme sa približili nášmu spoločnému cieľu. Ďakujem všetkým, ktorí sa venovali v môj prospech. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ja všetkým tým, ktorí sa tu vyjadrili. Budeme ešte v kontakte. Ďakujem všetkým za prítomnosť a vidíme sa zajtra o 9. Dovidenia.